Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Dámy a páni kolegovia, navrhujem, aby sme začali a poprosím o kľud. Takže dnešná schôdza je otvorená. Videli ste dnešný program. Ak nie sú pripomienky, tak budeme považovať za schválený tento program. Dnes máme schôdzu, ktorá sa týka predovšetkým výmeny názorov a hlasovania o stanoviskách rozpočtového výboru k právnemu a politickému základ, k právnemu základu politik financovaných v rámci viacročného finančného výhľadu. A dnes popoludní budeme hlasovať o 15. Hovorím to <clears throat> hneď teraz. Salvador Gariga, ospravedlňujem sa pretože on chcel, aby sme hlasovali na záver do poludnia, ale ešte dnes v noci sa rokovalo o niektorých častiach hlasovania, nie o všetkých, takže urobíme to na začiatku popoludnia. Pani Alda de Souza už je tu. Vítajte. Vy nahrádzate e, nášho kolegu Miguela Portaša, čo teda nám je ľúto, že odišiel. Vítame vás a sme presvedčení, že budete brániť stanoviská vašej frakcie, tak ako to robil vám ko, váš kolega. Určite teda duch spolupráce sa nemení. A upozorňujem vás, že v Kobu News uh, Letter je jedna chybička, ktorá sa tam vludila v bode číslo 5. Musíte si to opraviť. Spravodajca na budúci rok nie je Francesca Balzani, ale Giovanni Lavia. Myslím, že by sme to mali e, odlišovať, hoci sú jednej národnosti a rovnakej kvality profesionálnej. Predsa len sú to dve odlišné osoby. A ešte by som vám chcel povedať, že Diskusia k e, správe Drena Vogena, bod číslo 10 programu. Tá bude prebiehať dnes ráno na žiadosť spravodajcu, hoci to malo byť na konci dnešného dňa. Takže toľko k oznameniam predsedu. Pokiaľ ide o ten zvyšok, tak e, toto stretnutie je vysielané, webstreamované vo všetkých disponibilných jazykoch. Bo číslo 3 schválenie zápisnice z 8. mája. táto zápisnica je schválená v prípade, že do konca dnešného stretnutia nebudú pripomienky. Bod číslo 4 k rozpočtu na rok 2013. Je to vlastne bod číslo 5. Takže bod číslo 5. Mandát na trialog. Termín na pozmenujúce návrhy je dnes a spravodajca chcel odložiť tento bod. Trialóg je 9. E, júla, takže môžeme o tom ešte hovoriť. A teraz môžeme priamo prejsť bodu číslo 6. To je zvyčajný bod o stave rokovaní o ďalšom viacročnom finančnom rámci. Začnem a potom poprosím spravodajcu, spravodajcov, aby pokračovali. V útorok bolo stretnutie s, pre, s triom predsi, predsedníctiev a mali sme stretnutie kontaktnej skupiny, aby sme zistili, ako pokročili práce a rokovania s triom predsedníctiev sme mali výmenu názorov o stave dokumentu, ktorý sa nazýva Rokovacia skrinka. To pripravuje dánske predsedníctvo na to, aby to odovzdalo júnovej rade, kde poprvýkrát sa bude hovoriť o VFR. Dostali ste kópiu tejto rokovacej skrinky. Nebudem sa vrácať k obsahu. Je to text, ktorý je trochu zvláštny. Je tam zmes rozpočtu a spolurozhodovania. Od e, tých prvých dní sme trvali na tom, že v rade by sa to nemalo miešať, že Európska rada by nemala zasahovať do oblasti, kde je určitá úroveň detajlov, ktoré vyplývajú zo spolurozhodovania a tento dokument neobsahuje žiadne čísla. V mnohých bodoch e, obsahuje sériu rozličných e, možností k ďalším textom. Čiže hlasovať za to, zrušiť e, niečo iné a tak ďalej. Stretnutie Rady pre všeobecné otázky predvčerom neumožnilo e, zrušiť ani, jeden jediný, ani jednu jedinú, jeden jediný krížik. A každý opakuje svoje úvodné pozície bez toho, že by rokovania nejako pokročili. V mene Európskeho parlamentu sme využili toto stretnutie na to, aby sme zopakovali, aké je stanovisko parlamentu potrebujeme dostatočnú úroveň rozpočtu, aby sme e, financovali prioritné politiky Európskej únie. E, tu musí byť súhlas s vlastnými zdrojmi, jednota, pružnosť rozpočtu, princíp, podľa ktorého nič nie je isté, kým sa neskončí záverečné rokovanie, čiže nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko a tak ďalej. Predložili sme neformálny dokument na 1,5 strany, máte ho vo vašich dokumentoch a na tomto základe v súlade s tým, e, čo rozhodla kontaktná skupina, neformálny dokument bude zmenený, doplnený, ale vo veľmi malej miere, aby to bol vlastne návrh uznesenia, ktorý bude predložený budúcej plenárke a bude predložený v mene konferencie predsedov skupín v mene politických skupín, ktoré budú akceptovať e, účasť na tejto politickej spoločnej iniciatíve. Chceme umožniť parlamentu, aby slávnostne oficiálne pripomenul svoje stanovisko, hlavné priority, hlavné termíny predtým, ako bude Európska rada v júni. Na Európskej rade v júni bude, budú len dva body programu podpora hospodárskeho rastu a viedročný finančný rámec. Je to vlastne dobré, že tieto dva body sú na programe toho istého samitu, teda šéfovia vlád začnú s prvou výmenou názorov a úvahami o VFR zároveň ako budú pracovať a podporovať hospodárskú činnosť a rast. Takže im to zjednoduší možnosť e, mať pozitívny náhľad na európsky rozpočet, uvažovať o tom, ako môžu sa zúčastniť rastu a skôr teda nebudú mať ten negatívny pohľad, že rozpočet je niečo, čo je príliš vysoké, že je to príliš drahé a tak ďalej. Takže toto je stav, v ktorom sa teraz nachádzame. Toto bol väčšinový názor už zúčastnených na stretnutí na začiatku týždňa. Očividne rada vôbec nebude pripravená v júni prijať rozhodnutia a nejaké orientačné smery. Nebudú čísla ani na stole, ani v rokovacej skrinke. To zopakovalo aj dánske predsedníctvo. A myslím, že maximum, čo môžeme čakať od tejto rady, je to, že sa dohodne o možnom časovom harmonograme a metóde pokračovania práce rady počas cyperského predsedníctva. K tejto mm, časti ešte budeme mať prezentáciu dokumentu spravodajcu o pružnosti. Máte to vo svojich dokumentoch. Tento dokument bol rozdaný. Chcú spravodajcovia doplniť moju prezentáciu Iva Jonie. Reimer, chcete prezentovať dokument o pružnosti? Alebo vy, takže Ivajo. Ďakujem pekne, pán predseda nie je v zozname? Ach, prepačte, nie je v zozname tento dokument. Bol rozdaný len elektronicky a práve sa teraz rozdávajú písomné papierové verzie. Ospravedlňujem sa. Ivajo. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný, pretože eh, chcem, aby ste si prečítali tento dokument. Ide o to, že my sme chceli zaviesť štruktúru do našich myšlienok o pružnosti. Viackrát sme povedali, že pružnosť je dôležitá. Časť dohody s radou o VFR. Povedali sme, že potrebujeme viac e, pružnosti za daných meniacich sa hospodárskych okolností. Je ťažké predvídať, čo sa stane do roku 2020 a požiadali sme viackrát, keď sme mali stretnutia s radou, zapracovať tento aspekt prúžnosti do rokovaní. Toto musí byť súčasť rokovaní, ktoré sa týkajú nášho výboru, takže ak požiadame ostatné výbory, aby hovorili o právnom základe, tak štruktúra rozpočtu, pružnosť budú v zodpovednosti rozpočtového výboru. Čiže budete mať prvý návrh, ktorý zhrňuje to, čo máme na mysli pod pružnosťou. Sú tu viaceré nástroje, viaceré spôsoby, ako európsky rozpočet spružniť. Snažíme sa to zhrnúť, tieto možnosti, v existujúcom nariadení, čo sa teda dá robiť v súčasnom VFR a komisia na ďalší VFR, čo teda navrhla, a máme k dispozícii možno nejaké ďalšie myšlienky. Preto, aby som vám načítal, kde sme a čo máme na stole zo, zo strany komisie, tak by som e, sa chcel venovať e, pružnosti. Je to pracovný dokument. Pre vašu informáciu bude to základ diskusie a rozhodnutí do budúcnosti. Nechcem e, hovoriť dlhšie len vás chcem povzbudiť, aby ste si prečítali, pozreli sa na tento dokument. Akékoľvek myšlienky a návrhy na doplnenie sú vítané, aby sme... Uh, on the MFF. That, that is going to be one of the important parts. Thank you very much.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 Eh, povedať, že očakávam, že komisia eh, sa viac otvorí našim návrhom flexibility. Predložila niekoľko návrhov, ktoré sa uberajú správnym smerom, ale z nášho pohľadu tieto návrhy ešte nie sú postačujúce a ide e, o to, aby sme e, mali dobrý výsledok e, v témach, o ktorých hovoríme a komisia sa musí rozhodnúť, aké stanovisko bude v končnom dôsledku v rámci flexibility zastávať. A hovorím to aj z toho aspektu, že poznám stanovisko komisie aj k outsourcingu a flexibilite pri outsourcingu a doteraz sme e, sa zaoberali e, skôr číselnými údajmi e, o GMS a keď sa na to pozriem, to vlastne vyzerá, že by to malo byť, mala, mala byť medzištátna dohoda medzi dvomi členskými štátmi, kontrolovaná radou GMS a komisia by mali prijať nejaké nariadenie, e, ktoré stanovuje e, rámec, ale to považujem za trochu dobrodružné, pretože komisia vlastne nestojí tým pádom za zmluvami alebo je zbavela. a preto, alebo prečo by sme sa mali pri e, ITERHO rozprávať ešte o financovaní po 2030. Komisia sa musí rozhodnúť, na čiu stranu sa postaví, či metódu komunikárnu dá teda ad acta. Nemá dosť e, odvahy a nepýta sa dostatočne, nepožaduje od e, štátov určité údaje ak e, sa štáty zdráhajú prejať e, politickú zodpovednosť, e, pretože je vec nie na komunitárnej úrovni, alebo, ale na úrovni medzištátnej. Už nechápem postoj komisie v týchto otázkach. Komisia si musí ujasniť, akým smerom vlastne chce postupovať. A ak to takto s komisiou bude ďalej postupovať, tak potom komisiu, komisia už nemôže počítať s mojou podporou. Yeah. Merci, monsieur le V poriadku, ďakujeme, pán spravodajca. To bol naozaj aktuálny opis situácie. Žiadne ďalšie komentáre. V poriadku, takže teraz budeme o tom hovoriť na budúce a medzi tým ste dostali ten dokument a prejdeme k bodu číslo 7 ale spravodajca, e, spravodajkynia požiadala, aby sme odložili tento bod. Toto je e, bod k opravnému rozpočtu. Môžeme ho odložiť, keďže rada ešte nezačala s jeho preskúmaním. Teraz prejdeme k bodu číslo 14. To je správa o inovatívnych finančných nástrojoch Aidera Gardia Zabala. E, máte slovo. K inovatívnym e, inovačným nástrojom. Toto je prvá výmena skúsenosti a zdá sa mi e, to byť veľmi dôležitá výmena e, skúsenosti. Ehm, Neviem mm, k tomu teraz, nechcem k tomu eh, veľa hovoriť, eh, ale bolo by dôležité eh, z môjho pohľadu dozvedieť sa, aké sú predstavy v ostatných politických skupinách, ehm, pokiaľ ide o tieto inovatívne finančné nástroje. Je to téma, ktorá mm, má veľký význam. Ide o financovanie projektov v budúcnosti Ehm, ide o financovanie projektov 2014 až 2020 a ide o nástroje, ehm, ktorých úlohou je zmobilizovať kapitál, tak e, súkromný ako aj štátny na financovanie projektov, ktoré sme označili za e, strategické. Ide nám to dosiahnutie cieľov v rámci stratégie Európa 2020 v oznámení komisie môžeme cieľe rozdeliť na dve, dve oblasti. Ide na jednej strane o rizikový kapitál a na druhej strane ide o nástroje zadlženia, pričom tieto nebudú samozrejme používané vo všetkých prípadoch. Sú to nástroje, ktoré majú slúžiť eh, na to zasiahnuť všade tam, kde trh dobre nefunguje, kde vykazuje slabé stránky a kde je potrebné získať kapitál na financovanie naplánovaných projektov. Už od 90. rokov využívame takéto finančné nástroje um, boli potrebné už svojho času a dnes je to absolútna nevyhnutnosť, aby boli úvery poskytované, aby mohli byť realizované malé aj väčšie projekty. E, takže teraz pracujeme na tom, aby to celé e, bolo vypracované tak, aby cieľ zmobilizovať kapitál bol aj dosiahnutý. Doteraz existovali v rámci politiky spoločného trhu e, existovalo 14 e, finančných nástrojov, niektoré obhospodarované členskými štátmi samotnými Ehm, a 11 ehm, ich je komunitárnych. A cieľom je e, vyjasniť, prečo vlastne potrebujeme tieto finančné nástroje. Existuje odhad komisie, že do roku 2020 potreba financovania e, príslušných e, naplánovaných projektov bude predstavovať 1,6 miliard eur. Tieto údaje e, e, kolíšu medzi 1,2 až 1,6 miliard. Každopádne e, je to finančný objem, ktorý sa nedá pokryť z prostriedkov európskeho rozpočtu či rozpočtov jednotlivých členských štátov minulý rok sa objavili okrem toho aj problémy s investíciami verejnými, pretože sa objavila ekonomická kríza a objem investícií výrazne poklesol. A tak e, je tomu aj v súkromnej ekonomike. Teraz sa zaoberáme e, touto iniciatívou, ktorej cieľom je zmobilizovať e, úspory e, súkromného sektora, aby boli možné projekty, ktoré sú naplánované samozrejme za pomoci európskeho rozpočtu, ktorý ale tiež má svoje limity. Mm, ide o to, aby celý postup bol efektívnejší a aby aj čerpanie prostriedkov z európskeho rozpočtu bolo efektívnejšie. Doteraz to vyzerá celkom pozitívne v rámci koleznej politiky. Tam bol urči, boli určité problémy. Návrh komisie vychádza z analýzy problémov v minulosti. Sú tam pozitívne nápady na dobré využívanie týchto finančných nástrojov. Jeden zo všeobecných návrhov komisie smeruje k zníženiu počtu týchto finančných nástrojov. To znamená, že by ich bolo menej a zároveň by sa ale rozšíril akčný rámec jednotlivých finančných nástrojov, čo je dôležité je, aby neboli e, žiadne prelínanie, aby sa tieto finančné nástroje navzájom doplňali, aby sa neprelínali. Je tu niekoľko vecí, e, na ktoré by ma zaujímal váš názor a kde by sme mali prijať rozhodnutie do budúcnosti. Je jasné, že e, tieto finančné nástroje sú potrebné, e, že je potrebné získať e, veľký objem kapitálu a samozrejme je potrebný za týmto účelom aj personál. A komisia si to predstavuje tak, že to bude celé bežať cez EIB, teda Európsku investičnú banku alebo um, a to si myslíme my, že by mohlo byť celkom účelné, aj keď teda v ostatných rokoch to všetko celkom dobre e, prebiehalo, ale je potrebné e, zintenzívniť využívanie týchto nástrojov a rozšíriť rozsah pôsobnosti a teda by bolo možné diskutovať o tom, či e, by nebolo účelné hľadať aj iných spojencov nad rámec EIB samotnej. A pokiaľ ide o, o finančné objemy, ktoré plánuje komisia na tieto nástroje, ktoré sa majú dostať do rúského rozpočtu, o, tu sa musíme zamyslieť nad tým, či to postačí, aby e, sme dokázali splniť e, ciele, ktoré sme si stanovili do roku 2020. Ak teda mm, mm, či sme toho názoru, že tieto finančné prostriedky postačujú, alebo či si myslíme, že tieto objemy musia byť navýšené vo všeobecnosti alebo len v niektorých oblastiach. Ďalšia téma, o ktorej by sme mali diskutovať, sa e, týka e, spätného e, finančného toku. Z týchto nástrojov majú byť v prípade ich nečerpania použité a vrátené do národných rozpočtov alebo kam, čiže o tomto samozrejme môžeme diskutovať. A navyše vystáva aj téma súvisiaca s rizikom, ktoré tieto finančné nástroje predstavujú. Viem, že niektorí majú trochu zdržanlivejší naši postoj eh, na, v súvislosti s tým, ako eh, tieto nástroje majú byť využívané. Eh, riziko, ktoré je s nimi spojené, je však obmedzené požičiavali by sme finančné prostriedky len z príslušných rozpočtových kapitol. Nič menej, nič viac. Čiže bolo by tam, bola by tam stanovená jasná hranica horná, čo, takže pre európsky rozpočet by e, to nepredstavovalo žiadne riziko. Nijakým spôsobom by sme európsky rozpočet neohrosili, e, nebude tam viac rizik než pri e, dotáciách, ktoré sa poskytujú. A tu ide do, o investície do projektov, ktoré považujeme za dôležité. E, pričom ten spätný tok peňazí by e, bol zase do európskeho rozpočtu. Takže aj v tejto súvislosti by ma zaujímal názor ostatných politických skupín, aby som sa mohla zaoberať e, touto správou. Ďakujem, Hajdar Amien. Well, thank you, chairman. And... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj spravodajkyni za to, že nám urobila takýto úvod do problematiky a že nám adresovala aj tie otázky. Ja si myslím, že oznámenie komisie o inovatívnych finančných nástrojoch v zásade zodpovedá tónu, ktorý by si predstavovala naša skupina. Komisia si vypočula, čo k týmto inovatívnym finančným nástrojom hovorí dvor auditorov teda išlo tie nástroje, ktoré sme tu doposiaľ mali, ku ktorým sa dvor auditorov vyjadroval. Teda určitý nižší počet nástrojov, že by bolo potrebné mať, aby sme sa vyhli nejakému prelínaniu. Samozrejme, že niektoré nástroje boli úspešnejšie než iné. Takže mali by sme robiť takú určitú inventúru toho, čo máme a rozhodnúť sa, čo si zaslúži naďalej zostať zachované a čo nie. My sme sa dohodli na tých projektových dlhopisoch, toto je nová vec, nový inovatívny nástroj, ktorý je naozaj perspektívny. Mohol by takto vzniknúť súkromný trh s dlhopismi na financovanie infraštruktúry. Takže áno, ide tu o podporu zo strany Európskej únie čohosi, čo by mohlo neskôr vyústiť do samotného, samostatného trhu, ktorý bude stať na vlastných nohách. Takže toto sa snažíme rozbehnúť, ale sú tu aj ďalšie veci, ako napríklad nástroj zdieľania rizik. Všetci tvrdia, že to bolo úspešné. Uvádza sa tu, že záväzky z rozpočtu, že to bolo pol miliardy eur, ale Celkový objem investícií z toho financovaných predstavoval 6 miliard eur. Takže vidíme tu naozaj ten pákový efekt, doplňanie rozpočtu. To znamená, že môžeme financovať viac vecí, než by sme mohli bez týchto nástrojov a rizika pre rozpočet sú zároveň obmedzené. A toto je naozaj veľmi pozitívna skutočnosť. Myslím si, že je tu jedna vec, ktorú si musíme povedať. Pán Barozo zaslal taký list, kde vyzýva parlament aj radu, aby sa zamysleli nad tým, že komisia sa naozaj snažila zjednodušovať, aby tam bolo menej programov a že teda by bol rád, keby sme sa mi nevracali k niečomu, čo oni odstránili. A podľa mňa je to trošku riziko, pretože niektorí z nás sme boli pri zrode určitých programov, keď sme si osvojili, sú také naše deti a možno je zložité sa ich teraz vzdať. Ale myslím si, že musíme naozaj istou cestou, ktorú navrhuje komisia, teda naozaj e, urobiť tú inventúru, posúdiť úspešnosť jednotlivých nástrojov a nedržať sa krvopotne e, tých našich detí, toho, čo sme my um, vytvorili. Ak to neprináša požadované výsledky. Pokiaľ ide o EIB, aj Európsky investičný fond, ja som sa k tomu veľmi nevyjadrovala. Áno, súhlasím s vami, že naozaj odvádzajú vynikajúcu prácu. A keď sme EIB požiadali, aby sa venovala rozvojovej politike, tak sme tam vycítili určité ťažkosti, pretože oni majú takú silnú stránku, že projekty vyhodnocujú iba na základe ekonomických ukazovateľov. A to im naozaj ide, pretože produkujú prebytok. No a my by sme ich žiadali, aby zohľadňovali aj iné faktory, iné veci. A možno by niektoré rozvojové banky boli lepšie na takéto účely. Ale to je len taká úvaha, my nechceme nejako EIB obmedzovať. Ja si myslím, že by mali robiť, mali mať možnosť pokračovať v tom, čo im naozaj ide. A potom návratnosť peňazí. To sa tiež v tom oznámení spomína. Áno, vytváranie takýchto nástrojov predpokladá takúto návratnosť. Aby tu nešlo iba o straty, ale aj o zisky, takže toto vás poprosím zohľadniť. A ďalšia vec, riziko. Toho sa ja nebojím. To riziko spočíva v tých sumách, ktoré jednotlivým položkám pridelíme. Ale ja to nevnímam ako nejaké vyhadzovanie peňazí. Máme tu inštitúcie typu EIB a naozaj vidíme, že oni obozretne zaobchádzajú s peniazmi. Takže toľko moje prvé úvahy k otázkám, ktoré ste položili pani spravodajkyni. Ďakujem pekne. Áno, a teraz Salvador, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o našu politickú skupinu, vítame mm, slova kolegyne Aidia mm, z veľkej miery. S ňou môžeme súhlasiť. Samozrejme, zatiaľ sa nachádzame ešte len v prvej fáze výmeny eh, skúseností. Aj eh, my eh, tu vidíme tú nevyhnutnosť, tieto inovatívne nástroje, o ktorých sme sa už, e, ktorými sme sa už zaoberali v správe e, SURE, e, vidieť ich teda aj v súvislosti s činnosťami EIB a zdá sa nám byť logické uberať sa týmto smerom, zaoberať sa tiež tým, ako sa rozpočet uplatňuje aj v rámci projektového financovania Súhlasíme teda s tým, že tieto finančné nástroje e, budú mať efekt multiplikátora, pretože e, môžu so sebou e, priniesť súkromné investície a prispajú k lepšiemu využívaniu verejných prostriedkov v rozpočte Európskej únie. Okrem toho e, vychádzame z toho, e, že e, systém dotácií, ktorý je naplánovaný v rámci spoločného rozpočtu európskeho, má svoje hranice. Často je to veľmi komplikované na národnej úrovni získať prostriedky na spolufinancovanie teda prostriedky navyše k e, tým európskym. A často sa objavujú e, problémy, ako e, sú väčšie rizika spojené s projektom. Takže toľko k predbeženému názoru našej politickej skupiny. Eh, ide nám mm, o špecifické aspekty, samozrejme nie eh, sme proti eh, stanovisku pani správodajkyne, ale ide nám o to upriamiť pozornosť aj na ďalšie veci. Nástroje takéhoto druhu sa využívajú v špecifických situáciách. Musia to byť projekty, ktoré sú skutočne schodné projekty, e, u ktorých skutočne nie je možné získať finančné prostriedky len na trhu e, samotnom. Čiže tieto finančné nástroje by tu mali akýsi subsidiárny e, charakter oproti tomu hlavnému cieľu a síce financovaniu zo súkromných prostriedkov. Okrem toho potrebujeme dobrú rovnováhu medzi kontrolou rozpočtu Mm, teda aj e, našim parlamentom, pokiaľ ide o e, používanie týchto finančných prostriedkov a e, flexibilitou aby eh, podmienky eh, trhu sme mali pod kontrolou. A eh, dôležité tiež je, aby tieto inovatívne finančné nástroje sa využívali najmä v súlade, najmä teda na dosahovanie cieľov Európy 2020, infraštruktúrálne projekty, energetické projekty. A tiež je dôležité, aby tieto, že tieto finančné eh, inovatívne nástroje môžu byť efektívne len vtedy, keď sa pritom zohľadní, že musia byť skutočne atraktívne pre investorov. To znamená, že eh, jednotlivé projekty eh, musia byť skoncipované tak, že bude jasné, že ide o mimoriadne užitočné projekty produkty a teda pre investorov to musí byť atraktívne vstúpiť do takýchto projektov. Toto celé sa deje v takom zmenšenom e, rámci. Vidíme, aká je situácia v EIB. Ide e, tu o rozšírenie možností financovania a zároveň o zníženie rizik, rizik pre e, rozpočet EU. A toto považujeme za výborné riešenie, pretože tu môže vzniknúť tento efekt multiplikátora, mm, pokiaľ ide o dopady na európsky rozpočet. A čo sa týka rizik, zdajú sa nám byť pomerne akceptovateľné, takže e, môžeme e, dať zelenú našej kolegyni. Ďakujem pekne. A teraz všeobecný spravodajca pre rozpočet požiadal o slovo, ktorý nás postil svojou prítomnosťou. Takže Giovanni, Lavia najskôr a potom ďalší kolegovia. Takže Giovanni, nech sa páči. E, Ďakujem, pán predseda. Sami ste to e, videli. Program e, pre európske investície so všetkými infraštruktúrálnymi sieťami potrebuje investičný balíček e, v objeme viac než miliardy eur. Po slovách predrečníkov k stratégii Európa 2020 k potrebným investíciám Eh, je jasné, že sa treba snažiť, aby eh, tieto investície boli zrealizované čo možno najskôr. V VFR eh, je k tomuto naplánovaných 50 miliard eur, čo je ale veľmi málo, ak sa pozrieme na komplexné potreby v oblasti infraštruktúry. Takže pre infraštruktúru eh, máme zatiaľ málo zdrojov a eh, musíme zasiahnuť predsa eh, priamo a bezprostredne, aby sme sa dostali z krízy, aby sme popohnali ďalší ekonomický vývoj vpred. Pokiaľ ide o, o ten pákový efekt, potrebujeme väčšie nástroje Domnievam sa, že európsky rozpočet e, musí e, byť rekapitalizovaný, musí dostať finančné prostriedky EIB. E Je nevyhnutné, aby sa poskytovali úvery za úrokové sadzby, ktoré sú primerané týmto investíciám. Pokiaľ ide o slova kolegyne Eidy, k tým prepojovacím nástrojom. Tam by som rád povedal, že by som komisiu chcel vyzvať, aby bola ešte odvážnejšia po svojich návrhoch, pokiaľ ide o okamžitú realizáciu týchto plánov. A teraz pán Danžan, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel zablahoželať tomu, že sa náš výbor zaoberá otázkou inovatívnych finančných nástrojov. Je to skutočne téma, ktorá je mimoriadne dôležitá v momentálnom rozpočtovom kontexte. Ako tu už odznelo, ten pákový efekt je naozaj mimoriadne dôležitá vec. V tejto fáze by som chcel povedať následovné. Áno, je dobré, že o tom hovoríme, ale musíme sa, zabezpečiť, musíme sa ubezpečiť o tom, že to vznikne Prvá rozprava, teda taká príprava na vytvorenie takýchto finančných nástrojov, to je finančné nariadenie. A my zajtra budeme mať trialog na túto tému. aby sa tam hovorili teda o finančných nástrojoch, a o téme mimoriadne podstatnej, technickej. Pani Gadia Zabal na to poukázala, to je otázka reflows teda reinvestovania zároveň kapitálu aj úrokov, ktoré vznikli v finančných transakciách. Aby sme mali finančné nástroje také, hovoríme hlavne o požičkách, ktoré budú aktérov zaujímať, a umožnia robiť e, spoločné operácie so súkromným sektorom. Na tieto účely je potrebné zaručiť na určité obdobie určitú všeobecnú sumu, objem financií, s ktorým budeme môcť e, naozaj prilákať aktérov hospodárske subjekty a otázka tých reflows, tá zatiaľ nie je vyriešená na úrovni rady. A je tu teda určitý počet členských štátov, ktoré majú pocit, že všetky splátky kapitálu a úrokov by mali ísť do rozpočtu Európskej únie a že by nemali byť znovu investované. A toto je naozaj veľmi komplikovaná záležitosť, veľmi to komplikuje fungovanie tých finančných nástrojov, kde tie sumy je potrebné reinvestovať. Takže si myslím, že takou hlavnou výzvou v tejto prvej fáze v prípade finančných nástrojov je naozaj zabezpečiť dohodu medzi inštitúciami, medzi radou a parlamentom a samozrejme komisiou, že táto otázka reflows bude uspokojivým spôsobom vyriešená, aby tieto nástroje naozaj boli atraktívne pre hospodárske subjekty. Toto je teda e, taká úvaha z mojej strany v tejto skorej fáze e, prebranie tejto témy ešte predtým, než zajtra prebehne trialóg o tejto problematike, problematike finančného nariadenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán generálny veliteľ. Et euh, naturellement, euh, nous en ferons part à notre rapporteur Inge Gressle qui... Dobre, Inge Gressle tu teraz nie je, ale ona má na starosti tieto otázky a myslím, že to všetko zohľadní. Teraz Ivalo Kalfin. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka tých reflows, ktorú spomínal teraz generálny riaditeľ. Táto otázka je veľmi dôležitá, ale stanovisko parlamentu je veľmi jasné. Ale rada eh, s postupom reflows nikdy nesúhlasila Takže možno by sme mali otázky VFR vyňať, aby sme uzavreli, sfinalizovali e, finančné nariadenie, ale áno, máte pravdu, úplne súhlasím s logikou komisie. Lebo na to, aby sme mali udržateľné finančné nástroje, je potrebné, aby ten objem prostriedkov pre daný nástroj bol zachovaný. Toto je tá logika. Ale rada toto opakovane odmieta. Samozrejme, že my sa o tom pozoráme z Ingeborg, ale je to naozaj v rade otázka mimoriadne zložitá. Áno, to je jasné. Ak neexistuje možnosť znova využiť tieto prostriedky v nástroji, tak ten nástroj je odkazaný na zánik. To je logické. Pani spravodajkyňa, chcete to uzavrieť, túto výmenu názorov? Áno, aj keď už toho vlastne mm, nie je to až tak veľa čo povedať, pokiaľ ide o tie všeobecné e, mm, vyjadrenia, môžeme podporiť e, mm, návrh komisie. Um, problematika reflow je dôležitá Viete, že parlament tu zastáva silnú pozíciu. Finančné nástroje sú nevyhnutné a my musíme zabezpečiť, aby skutočne aj boli k dispozícii a aby eh, boli pre investorov dostatočne atraktívne. To je vlastne jediný cieľ týchto finančných nástrojov. Je treba e, vytvoriť e, rovnováhu medzi kontrolou parlamentu, ktorú bude parlament vykonávať a ak budeme mať veľmi e, prísnú pozíciu, ak budeme príliš veľa kontrolovať, môže sa stať, že budeme veľa toho aj blokovať. Čiže treba rešpektovať túto legitimnú kontrolu parlamentu, ale my si musíme uvedomiť, že týmto finančným nástrojom nemôžeme stavať do cesty prekážky, aby už neboli atraktívne pre súkromný kapitál. Salvador eh, povedal, že by sa tieto nástroje mali aplikovať v špecifických situáciách. Nož a tieto nástroje sú práve takto definované, aby sa aplikovali v špecifických situáciách, v projektoch, ktoré sú realizovateľné, ale ktoré vzhľadom na problémy, ktoré pretrvávajú na trhu, e, nevedia získať finančné prostriedky. A potom ešte niekoľko slov k tomu, čo tu odznelo súhlasíme e, s um, pozíciou EIB aj naďalej bude určite ehm, vykonávať veľký kus dobrej práce. Vždy, keď niečo potrebujeme, obraciame sa na EIB, vždy chceme viac, tlak je stále väčší a väčší. A my stále požadujeme viac a preto som uvažovala, či e, by sme nemali trochu toto spektrum otvoriť e, a Eh, pán Lavia eh, tiež spomínal EIB eh, a 10 miliard kapitálu. Pán Barozo povedal, že by to umožnilo, ak si správne spomínam, že by 160 miliónov sa dalo uvoľniť Takže aj nad týmto sa dá zamyslieť a diskutovať o detailoch. Ďakujem pekne. Takže v tejto téme ste si spomínate, že sme venovali už jedno dopoludne oboznámením sa, oboznámeniu sa so štúdiami, ktoré boli zadané viacerým think tankom. Bolo to 25. apríla. A ako povedala spravodajkyňa, 20. júna na našom ďalšom sadnutí, zase do poludnia, budeme sa zaoberať dopadmi využívania nových nástrojov, finančných nástrojov na európsky rozpočet a národné rozpočty. A to 20. júna budeme tiež hovoriť o správe Eder Gardia Sabal. Stanovisko výboru KONT by malo byť medzi tým prijaté. 30. maja bol ten dátum a stanovisko ITRE a regi budeme mať 21. júna a vo výbore pre rozpočet sa bude hlasovať 12. júla a potom v septembri to celé pôjde do plena. Dobre teda. A navrhujem, aby sme prešli k bodu 10. Ak tu máme Dereka, bohužiaľ ho tu nemáme. Takže spojíme hneď potom. Mohol by niekto prosím pohľadať Dereka, aby prišiel. A my zatiaľ vyvojíme bod číslo 8, pretože kolega Gajer tu je. Ide o podporu cieľa Európskej územnej spolupráce z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Takže, drahý kolega, máte slovo, nech sa páči. Dankeschön, Herr Präsident. Ähm, Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes äh, vám predložím niekoľko ähm, návrhov na zmenu návrhu komisie pre právny základ pre Európsku územnú spoluprácu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mm, má to ten dôvod, že nemáme žiadne veľké eh, výhrady. Ide o, o spoluprácu v pohraničných regiónoch, o národnú spoluprácu, o spoluprácu v európskych veľkých regiónoch a chcem zdôrazniť, že to určite jeden z programov, kde eh, sa najmarkantnejšie prejavuje európska pridaná hodnota. Okrem iného aj preto, eh, že transnárodná spolupráca eh, dokáže dobre podporiť kohéziu a je vhodná pre makroregióny, ktoré môže podporiť Program pre európsku územnú spoluprácu je dôležitý aj preto, že v politike narážame na rôzne cezhraničné problémy a je na politike, aby e, našla spoločné kooperatívne riešenia na tejto úrovni. E, z tohto dôvodu podporujem návrh komisie na vypracovanie samostatného e, právneho základu aj e, pre tie príspevky do Európskeho fondu regionálneho rozvoja a bude tým splnená aj požiadavka Európskeho parlamentu keď sa pozrieme na mm, objemy finančných prostriedkov a samozrejme nemusím tu zdôrazňovať, že to je všetko zatiaľ s výhradou, 3,48 um, mm, eh, prostriedkov na kohéziu eh, bude určených na Európsku územnú spoluprácu. To percentuálne sa zdá dosť málo, ale je to výrazný eh, nárast oproti aktuálnemu obdobiu a bolo by to v 2011 11,7 miliard eur Takže tento nárast podporujem. Je tiež dôležité zdôrazniť tu ešte raz, že toto všetko fungovať nebude, ak e, členské štáty sa presadia so svojimi e, návrhmi na úspory. E, vtedy tento nárast potrebných finančných prostriedkov nedosiahneme v úvodných ustanoveniach, ktoré hodlám doplniť do textu, kladiem dôraz e, na to, aby sa poukázalo na problémy pre konečných e, beneficientov, ktorým je tento program určený. Na druhej strane sa teším, že komisia umožňuje paušálne príspevky Eh, to je skutočne eh, zlepšenie. Ak ste už mali možnosť intenzívne sa zaoberať projektami, eh, z pohraničných oblastí, ja tak robím, pretože pochádzam z nemecko-holandskej pohraničnej oblasti, tak stále narážate na problémy, že e, musíte vyhovieť e, a v našom prípade konkrétne trom rozpočtovým poriadkom e, Severnému Poriniu, Vestfálsku, Holandskému a Európskému, ktoré si v niektorých prípadoch dokonca odporujú. Takže musíte tak povediať, slúži trom pánom a už som často počul konštatácie, no už takéto niečo, nepodujmeme sa na to nikdy viac ale takto to ísť nemôže, pretože tieto finančné prostriedky majú e, byť k dispozícii pohraničným regiónom a ľuďom, ktorí v nich e, žijú. A ak je potrebné tam e, zohľadňovať tri systémy, tri rozpočty a ak takto dávame tým príjemcom, kladieme prekážky pod nohy, je to problematické Zdalo sa mi teda potrebné poukázať e, na to, e, že efektivita týchto nástrojov môže byť zvýšená aj e, tým, aby členské štáty, ktoré tiež prispievajú na tieto projekty, aby tie požiadavky byrokratické neboli prílišné na národnej úrovni. Byrokracia nevzniká len v Bruseli, byrokracia vzniká aj na úrovni členských štátov a toto je krásny príklad toho, ako to funguje. A je to aj apel na vás, milé kolegyne a kolegovia, aby ste sa doma venovali aj tomuto problému a e, pozreli sa na to, či ho nejako nemožno zmierniť a odstrániť. Teším sa na vaše príspevky. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz Láslo Šurian. Ďakujem pekne, pán predseda. EPP v zásade súhlasí s tým, čo sa uvádza v dokumente komisie. Myslíme si, že sa komisia vydala správnou cestou. A myslím, že aj výbor regionov je podobného názoru. Dovolte mi však zdôrazniť zo pár bodov. Možno by nebolo zlé keby som potom k niektorým z nich predložil aj pozmeňovacie návrhy. My sme vraveli, že ten 7-ročný rámec by mal byť navýšený o 5 a prostriedky do koheznej politiky by mali byť prenajmenšom ponechané na rovnakej úrovni obdobia 2007 až 2013. Komisia však návrhuje škrt, zníženie prostriedkov o 5 Ako práve načetol pán Gajer, z rady sa ozývajú hlasy požadujúce ešte väčšie škrty, kde asi o 70 miliard eur. To sú teda tie chýry, ktoré sa šíria No, toto nie je novinka, ktorá by nás potešila, pretože kohezná politika je jedným z najdôležitejších nástrojov Európskej únie, ak nie tým najdôležitejším, pokiaľ ide o snahu o vymanenie súčasnej krízy. A momentálne nevidíme žiadne indicie toho, že by tento nástroj mal byť využívaný na nejaké zmysluplné účely. Pán teba preto som presvedčený, že všetky dokumenty, o ktorých sa bude v pláne hlasovať, že by ich mal parlament naozaj využiť na jasné vyjadrenie toho stanoviska, že je potrebné úplne zmeniť nastavenie mysle na strane rady. Takže z uvedených dôvodov podporujem ambície spravodajcu a pokúsim sa pripraviť zo pár pozmeňovacích návrhov, aby som e, ten tak ešte vylepšil. Blahoželám mu k odvedenej práci a myslím si, že jeho správa bude podporená veľkou väčšinou. Ďakujem pekne. Teraz pán Goldmanis. Thank you, Chairman. predseda, z mojej strany zdôrazním viacero veci. Prvá vec, Žiaľ, tieto čísla nie sú oficiálne. Je to iba návrh komisie. A nevieme, aký bude výsledok. Môže byť 3,48. Toto sú čísla, ktoré dnes máme. implementácia týchto fondov. Žiaľ, keď sa pozrieme e, do minulosti, nebola taká dobrá ako implementácia fondov na národnej úrovni, pretože problémy z implementácie mm, môžu vyplývať niekde z regiónov, niekde sa to týka celej krajiny. Keď pozriete sa na čísla, tak implementácia je problematická. Nevideli sme RAL alebo proporciu RAL, pokiaľ ide o tieto časti kohezie a z takéhoto dôvodu by to mm, mohlo byť problematické. Z finančného hľadiska z pravodajca k k regionálnej a územnej spolupráci s navrhuje zvýšenie spolufinancovania na úrovni 85 a mne nie je jasné, aký e, rozdiel by to spôsobilo v rozpočte. Tieto návrhy prídu, musíme na ne reagovať, pretože na strane rozpočtu, keď požiadate o vyššie spolufinancovanie, tak musíme mať zdroj, odkiaľ EÚ môže tieto prostriedky čerpať, pokiaľ teda viem tieto návrhy. Ako spravodajca z REGI si to bude prechádzať, tak vyplyne otázka, odkiaľ tie peniaze prídu. Čiže to je všetko zatiaľ ako môj komentár. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Godmanis, pán Alfonsi. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr jedna informácia. Pripomínam, že náš parlament hlasoval o správe Van Sanchez-Smith, kde sa prostriedky na územnú spoluprácu mali zvýšiť o 7 v politike kohezia nie 3,48 a že je tu podpora mať určitú koherentnosť v našich stanoviskách. Táto, toto stanovisko sme podporili, pretože sme si mysleli, že územná spolupráca je samotný základ európskej pridanej hodnoty v kohezných fondoch, že eh, keďže je tu taký, taká pohotovosť na hraniciach, ktoré boli e, bariérami v tomto európskom priestore. Je tu veľká e, pridaná hodnota vyplývajúca z konkurencieschopnosti pre verejné služby, pre hospodárskú činnosť, pre výmenu medzi e, ľuďmi a povedal by som, že musíme brať do úvahy aj to, že toto je fond, kde implementácia nemá uh, rovnakú pôsobnosť, vytvárajú sa tu nové nástroje, ide o značné zvýšenie, e, makroregionálne stratégie sa rozvíjajú a teda tu by mohlo dojsť k silnému rozvoju. Preto, aby e, prostriedky boli zachované nielen na vysokej úrovni, ale aby aj parlament dodržal svoj vlastný návrh, ktorý bol odhlasovaný, tak pripomínam, že sme hovorili o 7% zvýšení. Ďakujem kolego, kolegovi z mojej strany zdôrazním dôležitosť tejto témy. Mnohí z nás sa zúčastňujú cez hraničnej spolupráce, majú tam rozličné iniciatívy a ako spravodajca pripomenul, spravodajkyňa sa potýka so značnými ťažkosťami. Eh, je tu komplexnosť komunitárnych postupov, ale je tu tiež navýšenie procedúr národnej byrokracie, regionálnej, lokálnej a je tu osobitosť, ktorú pripomenul aj pán Alfonsi a síce, že a pán Godmanis, že táto spolupráca niekedy prepája regionálnu lokálnu úroveň v nejakej krajiny a v niektorej partnerskej krajine je to národná úroveň a vedie to k ťažkostiam, ktoré sa navyšujú. A my vidíme, že pán Godmanis má pravdu, keď hovorí, že ide o rozpočtové kapitoly, ktoré kde spotreba prostriedkov je slabšia. To čerpanie je slabšie ako priemer. Včera sme mali dôležité stretnutie o spotrebe platovných prostriedkoch, o ich čerpaní. Spravodajcovia vám o tom podajú správu, keď budeme hovoriť znovu o návrhu rozpočtu na rok 2013, ale jeden z bodov, ktorý sa objavil a komisár Levandovský sám ho zdôraznil, bol ten, že Pred tromi rokmi sme rozhodli, že pridelíme na dva roky 5 miliard eur na to, aby sme podporili hospodárskú činnosť v Európe. Išlo o hospodárskú obnovu, program hospodárskej obnovy po finančnej kríze. Ale teraz konštatujeme o tri roky neskôr, že časť týchto prostriedkov sa nevyužila, čo je samozrejme veľmi mrzuté tri roky po začiatku. A aká časť sa nevyčerpala? Časť, ktorá sa týkala cezhraničných alebo viac ako mm, cezhraničných projektov alebo krajín, mm, alebo projektov, kde boli viac ako dve krajiny. Napríklad sa to týkalo Nabuka, ale aj ďalších projektov. Čiže uvedomujeme si, že v týchto oblastiach, ktoré sú zásadné, tak ako povedal spravodajca, keď je, ide o dokončenie zrušenia neviditeľných hraníc, ktoré zostávajú vo vnútri únie, sa potýkame s ťažkosťami typu byrokracia, Ehm, administratívne prekážky, je tu problém politickej vôle, niekedy táto nestačí, je nedostatočná a teda musíme bdieť a veľmi pozorne sledovať to, či základné texty, ktoré schvaľujeme, aby slúžili ako právny a finančný nástroj v implementácii týchto projektov, boli najlepšie možné. Samozrejme, osobitú pozornosť treba venovať číslam. Máme tu percentá, ktoré sú v poriadku, ale náš rozpočet, no, rozpočtový výbor si musí pamätať, že pokiaľ ide o právny základ e, politiky, ktorá sa bude implementovať v roku 2014, tak e, my sme u ostatných výboroch zdôraznili potrebu toho, že sa nebudú zavádzať čísla do diskusí. Naše návrhy, pozmenujúce návrhy, to musia rešpektovať. Čiže my e, to chceme od druhých a teda aj naše návrhy musia rešpektovať toto pravidlo. E, sme v štádiu rokovaní kedy by sme radšej nechceli iniciovať nejaké problémy. Pán spravodajca, chcete sa ujať slova? Nie. Dobre, takže ďakujem všetkým rečníkom a Sovi. A túto tému preberieme pri príležitosti nášho stretnutia 20. a 21. júna. Medzi tým termín na pekovanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra o 10. Regi schváli svoj návrh správy stanoviska 10. Mm, júla. Nie, my dáme naše stanovisko 21. júna a Regi, ktorý je gestorským výborom a to má ho schváliť v júli. No a potom uvidíme, čo sa stane v plenárke, alebo ktorá plenárka schváli tento text. Takže toľko k bodu 8. Medzi tým Derek sa vrátil. Musíme využiť túto príležitosť. Budeme hovoriť o pôde číslo 10, spoločné stanovenia o európskych fondoch a zrušenie nariadenia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že môžem predstaviť túto tému. Takmer som to zmeškal. Ide o Európsky parlament a jeho rozpočet. Kolegovia samozrejme vedia, že parlament je v spolurozhodovaní, pokiaľ ide o nariadenie o koheznej politike. To bolo tom predchádzali rozsiahle diskusie vo výbore regia ako rozpočet. Rozpočtový výbor máme našu príležitosť vyjadriť sa k tomuto nariadeniu v samotnom stanovisku vítam skutočnosť, že komisia navrhuje spoločnú sériu pravidiel pre viacero fondov. Môžeme vytvoriť takto synergiu vo viacerých fondoch a teda tieto fondy a aj my môžeme mm, lepšie pracovať RDF, ASF, ale aj iné fondy by sa dali takto e, využiť a kohezná politika, ko, fondy kohezné politiky teda dosiahnu to, na čo sú určené. Vítam aj ďalšie zjednodušenie, ktoré predstavuje návrh komisie v, vo veciach ako je harmonizácia účtovných pravidiel, plošné pravidlá, paušálne sumy a eko, ko, ekohezia. Toto teda veci zjednodušuje pre tých, ktorí sa prihlásia Tiež je tu podmienečnosť eh, anti a ex, ex ante ex post. Nová podmienečnosť by nemala vytvárať nejaké dodatočné bremená. Takže všeobecné pripomienky, teda toľko všeobecným pripomienkam, vítame návrh komisie. Je tam ale niekoľko vecí, ktoré nevítame a spomínam to tiež v stanovisku jedna z nich, je myšlienka makroekonomickej podmienečnosti. Táto myšlienka nemá veľa priateľov, nie, niektorí z komisie ho podporujú, ale inde cítiť eh, váhavosť. Podľa mňa je to veľká chyba trestať regiónov za to, ako pôsobia v členských krajinách. Ja som proti makroekonomickej mm, podmienečnosti a navrhujem, aby sa to vymazalo. Tiež mám určité obavy ohľadom um, výkonnosti. Tu je niekoľko obáv. Keď niekto, keď je napríklad načasovanie zlé, prostriedky sa realokujú na konci programu, môže to spôsobiť problémy a potom e, ďalší problém je spojený s tým, že regióny môžu predkladať projekty e, skoro na začiatku, aby ich ľahko dosiahli a teda nie také, ktoré budú mať ten najlepší ekonomický dopad. Takže znovu výkonnosť, e, tu som proti, mali by sme to vymazať. Nové prechodné regióny, ktoré navrhuje komisia, ja a výbor Regi podporujeme myšlienku prechodných regiónov. Žiaľ, včera eh, výbor pre rozpočtovú kontrolu mal iný názor a uvidíme, ako Regi bude reagovať. Plne ich teda podporujeme, hoci by som povedal, že No tak mm, mimochodom, mali by sme sa pozrieť na proporčné financovanie regiónov, regióny, ktoré sú na úrovni 76 HDP EU by mali dostať viac ako ktoré sú na úrovni 89 Čiže na to sa musíme ešte pozrieť. A ďalší bod, e, ako obava, je celková úroveň navrhovaná pre koheznú politiku v ďalšom VFR. Aj v návrhu komisie sú škrty o 18 miliard eur a niektoré členské krajiny budú mať ešte väčšie zvýšenie. To, na toto upozorňujeme ako riziko, pretože napríklad v správe Šure sa hovorí, že sa očakáva, že kohezná politika zostane minimálne na súčasnej úrovni. Uh, Um, za daných finančných a hospodárskych okolností niektoré najchudobnejšie regióny by potrebovali zvýšenie tejto politiky a nie škrty. Tak to navrhuje komisia. A niektoré členské krajiny. Ďalšie pripomienky. Mám 19 eh, pozmeňujúcich návrhov, 14 4 sú technické a zvyšok eh, je spojených eh, s témou ktoré som spomínal v mojom príspevku. Termín je zajtra ráno. Ešte uvažujeme o ďalších pozmeňujúcich návrhov, hlavne pokiaľ ide o bariéry pre uchádzačov, pokiaľ ide o financovanie projektov. Takže poprosím kolegov, aby predkladali svoje návrhy do termínu, do stanovenej lehoty pán Godmanis. Chcel by som tiež zdôrazniť to, čo povedal pán Vogen, pretože aj mo, my vo výbore REGI vieme, ako veci e, prebiehajú a chcel by som informovať členov rozpočtového výboru o mojich pocitoch, e, ako ďaleko sme. Prvá vec je tá, že práca výboru REGI je produkovať návrhy, ktoré menia zákony. Nie sú to uznesenia a prvá vec, ktorú musím povedať, že keď termín eh, na predkladanie návrhov v regi bol včera o 6. pokiaľ viem, dokument je úplne odlišný od návrhu komisie v veľmi vážnych prípadoch. A z tohto dôvodu včera sme hovorili s komisárom Hánom Eh, komisárom, ktorý mal v svojom portfóliu regióny a on povedal, že on bude veľmi mm, teda nekompromisný vo svojej pozícii a výsledok parlamentných návrhoch, ja neviem, aký, ako budú akceptované v regii či plenárke, ale doteraz eh, keď sme povedali, že budú akceptované, tak je to, ak budú akceptované, dokument bude úplne iný. Neviem hovoriť o podrobnostiach, ale z regionálneho pohľadu, keďže ich je veľa, Ehm, keď sa sústredíme na rozpočtový aspekt, musíme zdôrazniť odpovede rozpočtového výboru, teda že sa musíme postarať o rozpočet, výbor regi úplne abstrahuje od e, výkonnostnej rezervy. Tam je to v komisii 5 v strednodobej finančnej perspektíve a niektoré krajiny neplnia, ak teda neplnia svoje záväzky v rozličných programoch, tak by mohli mať 5 e, z rezervy a povedalo by sa im, dobre, nestratíte tieto peniaze, ale budete ich musieť realokovať na programy, kde by ste mohli veci implementovať lepšie. Problém je to, že doteraz sme mali konečné platby 5%. Ak splníte 90% všetkých vašich povinností, tak potom vám bude vyplatených zvyšných 5% z komisie. Ak nie, tých 5% sa nevyplatí. Ale komisia v strede obdobia zavádza tých 5 a reakcia výboru regie je veľmi nekompromisná, pretože komisia nemôže charakterizovať presné parametre, podľa ktorých tých 5 z výkonnostnej rezervy sa vyplatí. A toto je hlavný problém pre výbor regie. Preto sme povedali nie väčšinou komisia chce vytvoriť 5%, aby sa zbavila RAO. Podľa mňa toto je teda môj názor, ale nie je to tam priamo napísané. Mohli by sa pozrieť na krajiny, ktoré neimplementovali, mm, majú RAO niekde ako 160 miliárd z kohézie a povieme im, že ak budete zlí, tak realokujte peniaze, nezoberieme ich z národných balíčkov. A ja si myslím, že komisia zostane nekompromisná. Vo svojom stanovisku neviem, aká bude pozícia rady v rokovaní Ehm, nemáme komentáre k pozícii ehm, rady, ale budú tu silné protirečenia z rozpočtového hľadiska. Druhá vec, pokiaľ ide o makroekonomickú podmienečnosť, v regii všetci sú proti, teda nie všetci, väčšina, ale z rozpočtového hľadiska, čo komisia chce? Chce, aby sme lákali, prilákali investície v ak máte teda normálny rozpočtový deficit, normálne hospodárske výsledky. A toto je otázka, čo bolo prvé vajce či sliepka. Aby ste zlepšili parametre, potrebujete kohéziu. Niektoré krajiny nemajú vládne zdroje na investície absolútne nejaké, pretože oni škrtajú a škrtajú rozpočet, škrtajú investície a nie administratívne náklady. Žiaľ. A problém je v tom, že čo komisia chce, je do tohto nariadenia dať e, klauzulu o stabilite a to je veľmi všeobecné. Balíček šiestich legislatívnych opatrení a všetko, čo sa teraz bude ratifikovať v regii, to vyvoláva veľmi silnú reakciu z rozpočtového a z, komis- z hľadiska komisie je jasné to, že ak máte zlé výsledky, tak uh, peniaze sa proste premrhajú. Budú tu veľmi vášnivé diskusie. Potom ex ante. Nie ex post, ale ex ante. Predtým, ako e, veci urobíte, musíte ukázať komisie, že vy sa zaviažete, že vy budete implementovať. O tom sme hovorili včera. Problémy sú s platbami. Regi hovorí, že ak sa ex ante sa nevymaže, ale bude to spojené len s koheziou a ja neviem, či komisia zmení svoj názor. Musím povedať na záver ešte jednu vec. Neviem, či to bude možné. Myslím, že väčšina bude zrejme hlasovať za tieto európske nástroje ale 10 miliard to odčerpá z kohezie a pokiaľ viem, návrh všeobecného spravodajcu pre koheziu bol, že toto ETS, tento európsky nástroj prepájenia by sa dal využiť iba krajinami, ktoré sú kvalifikované pre kohezné prostriedky. A toto bude problematické, pretože myslím si, že to prepájanie je dôležité pre celú Európu. Sú tu veľmi silné protirečenia a z tohto eh, hľadiska ja hovorím áno, 5,1, o 5,1% menej prostriedkov na kohéziu. O 5,1 menej, ak eh, tam dodáte eh, nejaké projekty pre ten prepájací nástroj, tak dostanete o 6% viac, ale je to mimo okruhu 1B. Takže peniaze by mali byť väčšie na koheziu. My sme v situácii, kedy uh, máme o 5 mínus. Mm, mohli by tu byť seriózne otázky, či sú tieto prostriedky k dispozícii, či sú použiteľné. Momentálne nemáme žiadne čísla, iba XK. A otázka je, ak tieto čísla zostanú tak, ako sú viac menej formulované v návrhu komisie, mohlo by to fungovať, ale ak niekto povie, že by to bol byť rozpočet minus 10% alebo niečo také, tak potom ja to chápem tak, že nariadenie o kohezii sa úplne rozpadne a preto by som navrhoval, aby náš spravodajca trval na tom, že toto je minimum, čo komisia navrhuje, pretože inak sa to celé e, rozpadne. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Laslo Šurian. Ďakujem pekne, pán predseda. Nechcem veci opakovať, čo, nechcem opakovať, čo som povedal už v predošlom bode programu. Tieto dve veci sú spojené. My podporujeme stanovisko ešte stále je priestor napríklad na nepoznajúcich návrhov, ale predsa len jedna otázka, pokiaľ ide o vaše komentáre na konci predošlej diskusie. Hoci nehovoríme o číslach na teraz, ja súhlasím s tým, čo som počul v prezentácii a síce s tým, že úroveň rokoch 2007 až 2013 by sa mala zachovať v koheznej politike. Myslím si, že pán predseda tiež súhlasí eh, s tým, že musíme toto naďalej zdôrazňovať bez toho, že by sme citovali presné čísla. Toto je veľmi dôležité. Je pekné povedať, že chceme alokovať nejaké 3, niečo percenta, niečo, čo presne nevieme na cezhraničnú spoluprácu. Nemôžeme povedať nič konkrétne ani len v pozitívnom zmysle slova. A teraz sú tu škrty vo všetkých položkách. Akékoľvek zvýšenie v jednom riadku nevyhnutne znamená škrt v nejakom inom riadku. Pokiaľ ide o celkovú dohodu a nie len legislatívny postup, my sme v tej pozícii, že e, parlament musí načrtnúť červenú líniu a to môže v sebe obsahovať riziko, že nebude možné akceptovať tento návrh. Ak na strane rady tá nekompromisnosť nám zabráni v načrtnutí tejto červenej línie, tak to nemôžeme podporiť. Myslím si, že pre kohéznú politiku, aby táto bola funkčná v Európe, pretože ide o stratégiu EU 2020, vytváranie pracovných miest, nie je priateľné hovoriť o nejakých škrtoch e, v kohoznej politike. Musíme to absolútne jasne povedať a aj počas rokovaní a v zmierovacom konaní, hoci toto je paralelné, sú stanoviska a názory na stole a musíme e, za týmito vecami stáť konzistentne. Ešte jedna vec, Žiaľ, nevidím, že by sa tu to niekde náplnilo, ale pochybujem, že parlament je v stanovisku, e, že je v pozícii vyriešiť e, tento problém. Kohezná politika je kritizovaná z dvoch rovín. Prvá je rozptýlené využívanie fondov, pomalosť toto je neustále na programe, ale ešte je tu jeden problém. Krajiny, ktoré využívajú fondy efektívne, a aj právne je to v poriadku, aj tieto krajiny ich nemusia dostatočne efektívne využívať. Musí tu byť nejaký konsenzus medzi poskytovateľmi a užívateľmi fondov, kohezných fondov. V tom zmysle, že daný program dosiahol svoj cieľ. Myslím si, že pokusy komisie o zavedenie nejakej odmeny a trestu sú slabé. Toto je téma, ktorú nemôžeme vyriešiť práve teraz, ale je to bod, ktorý musíme stále zdôrazňovať. Pretože v konečnom dôsledku takéto postupy oslabia celý systém. Hovorím o veľkých e, pr- sumách prostriedkov a ak sa tieto využijú efektívne a účinne, tak e, sa e, vymaníme z krízy. Musíme sa tiež vyhnúť situácii, kedy by sa parlament stal rozdelený, kedy by sme rozdelili aj užívateľov na skupiny. Títo sú efektívni, títo sú menej. Ďakujem pekne. Merci, mon cher collègue. Ďakujeme, drahý kolega. A teraz osobná poznámka, ak dovolíte. Pokiaľ je o tie najcitlivejšie body, ktoré tu odzneli, je tam aj podmienka makroekonomickej podmienenosti ja len chcem pripomenúť, že to už v istej forme funguje. Existuje minimálne jedna krajina, konkrétne Česká republika, kde sú prerušené platby z kohezného fondu, pretože niektoré z tých fondov neboli riadené, manažované náležitým spôsobom. Tento problém možno nevystáva rovnako pre všetky štruktúrálne fondy. môžeme napríklad sociálny fond takýmito podmienkami podmieniť? No toto je otázka, ktorú je potrebné si položiť. A tie krajiny, ktoré sú mimoriadne decentralizované, kde regióny alebo nejaké aglomerácie majú k dispozícii naozaj veľké objemy rozpočtov. A ak nesplňajú svoje úlohy, ak nezodpovedajú národným pravidlám, tak ich e, rozpočty sú naozaj veľmi deficitné. Takže nemalo by to nariadenie toto nejako, tá úprava nemala by to nejako zohľadniť? Napríklad môžeme povedať, že odmietneme uplatňovať na národnej úrovni makroekonomickú podmienenosť že nebudeme penalizovať nejaký projekt e, územného celku, keď je to na regionálnej úrovni, ale ak e, priamo ten príslušný subjekt e, ten rozpočet nespravuje náležite, nie je potrebné toto náhodou zohľadniť. Takže tá skutočnosť, že štrukturálne fondy alebo kohezné fondy budú podliehať makroekonomickej kondicionalite. Toto spúšťa alebo vytvára problém, pokiaľ ide o princípy, ale aj pokiaľ ide o detaily, teda či je potrebné zaujímať e, rovnaké stanovisko v každom prípade, alebo či je potrebné za každým tú situáciu vyhodnocovať samostatne, teda aký región a tak ďalej. Takže toto som len chcel dať kolegom na úvahu. Nechcel som sa ešte nejako konečne vyjadriť v tejto fáze. Takže toľko z mojej strany. Pán spravodajca, želáte si ešte vystúpiť? Nech sa páči, áno, stručne. Rád by som sa vyjadril k dvom veciam. Poprvé, makroekonomická podmienenosť. Áno, súhlasím s pánom Godmanisom ja si myslím, že výbor pre regionálny rozvoj je väčšinovo proti. Odznelo tu viac dôvodov, prečo, ale je tu možno ešte ďalší dôvod a to, že keď nejaká krajina už má nejaké ťažkosti, tak naozaj nemá zmysel ešte viac peňazí im odnímať, pretože tie peniaze majú slúžiť na zlepšenie hospodárskej prosperity regiónov. Takže toto je ďalší dôvod, prečo som bol proti. A ešte ďalšia vec, ktorú som chcela vyjadriť, to je celková úroveň prostriedkov na koheznú politiku v najbližšom období. Viete, aké je stanovisko komisie, malé zníženie, viete, čo by chcel parlament, zachovať e, výšku v, súčasnej, v súčasnom objeme, ale členské štáty nevieme, čo chcú, respektíve vieme, že sú rozdelené, niektoré chcú znížiť, niektoré zachovať, niektoré zvyšiť ale pokiaľ ide o ten dôraz na rast, ja dúfam, že rada to pochopí a členské teraz začnú hovoriť, že do budúcna stimulácia rastu môže prebiehať práve koheznou politikou a štruktúralnými fondami. Takže je tu ešte taká určitá nádej do budúcna, že sa nám podarí eh, získať dobré financovanie koheznej politiky po roku 2013. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Von. Takže len pripomínam, že k tejto správe Dereka Vona je potrebné predkladať to zajtra do 10. Jeho správa bude predmetom hlasovania na ďalšom sednutí, teda 20. 21. júna. A potom teda Regi bude hlasovať. Je to gestorský výbor, čiže oni o tom budú hlasovať 10. 11. júla a na plenum ešte nevieme, kedy sa to dostane, to sa, bude, to sa upresní neskôr. Takže teraz navrhujem, aby sme prešli k dvom správam, ktoré má na starosti kolega Kozolino. Takže, drahý kolega, keby ste chceli obe správy jednu po druhej predstaviť, alebo chcete postúpať jednotlivo, je to na vás, ako chcete. Takže možno by sme začali deviatkou, ten kohezný fond. Grazie. Come noto... Ďakujem pekne. Ciele kohezného eh, fondu Eh, medzi tieto ciele eh, patrí eh, podpora tých štátov, ktorých HDP je menšie než 90 Komisia navrhuje, aby sa v tejto kapitole navrhlo 68,7 miliard, to je trojpercentný pokles oproti doterajšiemu programu, čo je mm, pomerne problematické, e, pokiaľ sa pozrieme na ciele, e, ktoré e, kohezný fond má pretože ciele chceme dosiahnuť, ale prostriedky znižujeme. Veľká výzva je, ako prepojiť tieto výzvy a prostriedky, ktoré sú k dispozícii. K dispozícii máme 10 e, miliard pre e, projekty e, Európy. Tieto financie teda pokiaľ ide o ich správovanie, treba sa snažiť vyhnúť e, situácii, e, že by členské štáty nedodržiavali stanovené mechanizmy. Takže je potrebné stanoviť spoločný rámec pre e, využívanie týchto prostriedkov a to, aby boli aj príslušné stimuly Musíme sa postarať o to, aby z tohto programu profitovali e, e, najmä členské štáty, ktoré sú v deficite. Európsky parlament e, sa už v roku 2011 priklonil k 5-percentnému navýšeniu prostriedkov, aby sa stanovené ciele dodržali. Tento nárast je ale ťažko udržať. potom niekoľko slov k e, téme e, fondu. Je to veľmi dôležitý nástroj pre e, stratégiu Európa 2020. A o čo ide tomuto fondu? O rozvoj rôznych regiónov a oblasti? 224 e, miliárd, 84 ide do Európskeho sociálneho fondu pre budúce e, výdavky zostane 130, 183 e, miliárd. Je jasné, že pri tomto fonde existuje problém a síce problém medzi e, stanovenými cieľmi stratégia Európa 2020 v prvom rade a na druhej strane prostriedky, ktoré sú k dispozícii e, na to, aby sa tieto stanovené ciele dosiahli. Bolo e, navrhnuté aby sa e, k tým historickým e, úlohám fondu pridali ďalšie aktivity, turizmus, kultúra. Tam sú naplánované ďalšie finančné prostriedky, zamestnanosť, e, zvyšovanie kvality zamestnanosti. Je potrebné zabrániť prelínaniu sa a treba si stanoviť priority, takže sa musíme sústrediť na tie stanovené cieľa. Pre nás ide, nám teda ide najmä o kvalitu vynakladania finančných prostriedkov. Kriticky sa možno vyjadriť k rezervám v výkonnosti tohto fondu Veľa vecí by sa dalo zjednotiť a dali by sa využiť synergické efekty medzi jednotlivými nástrojmi. Vzťah medzi zdrojmi 183 miliard a cieľmi, ktoré mm, sa majú dosiahnuť. Teda tu by sme mali e, postupovať e, trochu inak. Mali by sme e, zostať pri najmenšom pri terajšom finančnom objeme, aby medzi tými stanovenými cieľmi a finančnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii, nebola taká veľká priepasť. Veľmi stručne som to tu predstavila, ale toto sme si v podstate predstavovali s týmito dvomi správami. Ďakujem pekne. László, nech sa páči. Köszönöm a szót, elnök úr. E, ezeket a jelentéseket is, mint a... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Podobne ako v prípade prechádzajúcich správ, EPP podporuje obe správy kolegu Kozolina. Vystáva tu otázka, pokiaľ ide o tie čísla, ktoré by sme mohli očakávať v konci toho, na konci tohto procesu. No, rád by som zúrazil následovné. To navýšenie o 5%, o ktorom sme minulý rok hovorili, sa týka celého rozpočtu EÚ v oblasti koheznej politiky. Sme sa zhovárali o zachovaní čísel z minulosti. Toto je tá línia, na ktorej podľa mňa musíme trvať. A to zo strategických dôvodov. Tá, teda, mm, strategicky sa mohli pokúsiť uh, e, zajsť ešte ďalej, ale v tom prípade by sme neboli v súlade s našim prechádzajúcim stanoviskom vzhľadom na tie zložitosti pokiaľ ide o RAOS, pokiaľ ide o nevyčerpanie prostriedkov. Myslím, že by sme sa iba zasmiešnili, keby sme tlačili na navýšenie prostriedkov. Takže ja vítam to, že spravodajca takúto vec nenavrhol. Samozrejme, že musíme zohľadniť e, realitu. Ide o to, čo rada bude schopná podporiť a tiež je potrebné e, mať na zreteli efektívnu implementáciu, keď už ten rozpočet bude prijatý, aby táto bola možná. Takže naozaj buďme realistami. A myslím, že takému realistickému prístupu zodpovedá snaha o zachovanie čísel z minulosti. Ja dúfam, že kolegovia so mnou budú súhlasiť v tom, že tie rokovania majú dve také črty po prvé, je to spolurozhodovanie a po druhé, keď hovoríme o, o tých skutočných finančných plánoch, tak my môžeme povedať iba áno alebo nie. Takže kolegovia, ktorí boli účastní e, vyjednávaní s radou, tam sa tie praktiky trochu zmenili. Formálne nemôžeme na úrovni pléna zachádzať do nejakých veľkých detailov, ale možno neformálne by sme mohli tie naše e, červené línie, ktorých nie sme ochotní sa vzdať, odkomunikovať rade. A myslím, že by bolo teda naozaj veľmi dobre, ešte raz opakujem, tlačiť na zachovanie objemu z predchádzajúcich 7 rokov. Ešte raz ďakujem spravodajcovi a blahoželám mu k uvedenej práci. Ďakujem pekne, drahý kolega, teraz pán Goldmanis. No, ja v zásade pána Šuriana plne podporujem, teda e, snaha o zachovanie súčasnej úrovne, ale môže to prejsť. Mm, nie som si istý, pretože komisia navrhuje minus 5 Rada by bola rada, keby ten škrt bol ešte väčší. Takže naozaj by sme museli vytvoriť naozaj taký jednotný front, aby sa nám podarilo zachovať, zachovať tú pôvodnú úroveň. Pokiaľ ide o kohezii, ja ten hlavný problém vnímam v tom, a bude to aj výsledkom hlasovania v plene, Viete, kohezné peniaze sú účelovo viazané. Sú účelovo viazané pre krajiny, nie pre regióny, ale pre krajiny, ktoré majú menej než 90 priemeru HDP. Boli to také nejaké prechodné, kohezné zdroje pre krajiny, ktoré trošku presahujú tých 90 ale v najbližšom viacočnom finančnom rámci to tuším už nebude tak. Ale e, ten hlavný problém spočíva v tom, že tie peniaze sú účelovo viazané, sú pridelené a nejako sa teda distribuujú. No a v návrhu komisie tam bolo 10 miliard vyňatých, to je jedna sedmina, 16 a tieto peniaze boli vyňaté a toto je prepojené na European Connecting Facility, na nástroj prepojenia Európy. No a Tieto projekty by mali byť financované na základe princípu ten, kto je lepší, peniaze dostane. Takže nie všetky krajiny, ktoré e, majú nárok na kohezné prostriedky, budú mať prístup k týmto desiatim miliardám alebo k časti 30 miliard, lebo keď vy prídete s nejakým projektom e, na prepojenie, ktorý nebude v poriadku, nebude kompatibilný s tými ďalšími, tak tie peniaze nedostanete ako krajina. Uh, a toto ja vnímam ako problém, ako naozaj závažný problém, tých 10 miliard. Aby sa to trošku zmiernilo, spravodajca v régii tam zakomponoval jednu vec, a to, aby sa tých 10 miliard využívalo, aby ich využívali iba krajiny, ktoré spadajú pod eh, kohezný cieľ, ale toto podľa mňa nie je, nie je v poriadku z uvedených dôvodov, z dôvodov, ktoré som už spomínal. Takže ja tvrdím, že toto je umelé a môj návrh, pozme som v regii, bol v tom duchu, že ja to nepríjmem. Je to hra. Ak chcete takýto nástroj, Dobre, povedzte, koľko peňazí. Ale nezvyšujte, nenavyšujte uh, tie prostriedky tým, že ich vezmete inde, z kohezných prostriedkov. Kohezí mínusy a na kompenzáciu niečo dostaneme z uh, 1A a budeme sa tváriť, že to je navýšenie. A pokiaľ ide o fond pre regionálny rozvoj, pán Obrich, ten má na starosti a on um, prišiel s niekoľkými revolučnými nápadmi. Napríklad navrhuje, a komisia nič také nenavrhovala, navrhuje pán Olbricht, že aj krajiny, ktoré sú rozvinuté, ktoré majú dobre rozvinuté eh, regióny, aby aj tieto mali možnosť využívať prostriedky z tohto fondu na infraštruktúru, na dopravu. To doposiaľ nebolo možné. A druhá vec, ktorú navrhuje, aby sa nepomáhalo len malým a stredným podnikom, ale aj tým väčším. A to sme tu tiež doposiaľ nemali. Čiže návrhy spravodajcu, a ja to podporujem, lebo on hovorí, že veci sa nemajú rozdávať z Bruselu členské štáty rozhodujú sami, mali by, v rámci toho rámca, ktorý vyšiel z Bruselu. Takže regióny by mohli mať nárok na to minimum 5 eh, z Fondu pre regionálny rozvoj. Čiže z rozpočtového hľadiska, pán spravodajca, ja neviem, čo sa udeje s tým nástrojom na prepojenie Európy, European Connecting Facility. Ja si myslím, že väčšina parlamentu bude hlasovať za, ale potom to bude obrovský problém, keď uh, sa bude rozdovať o tom, kto splňa podmienky na pridelenie prostriedkov z tohto projektu, z tohto nástroja, a kto nie, a budú sa predkladať projekty a komisia to bude musieť vyhodnocovať, aby nevznikali RALS, lebo ak tie projekty nebudú implementované, ale nám navyšia RAL, tak to bude obrovský problém, veľká chyba. Takže povedzme komisii, dobre, vy ste toto vymysleli, povedali ste 10 miliard eur, dobre, zoberte to z koheznej politiky, ale vyberte také projekty, ktoré sa budú implementovať. Lebo keby nedošlo k implementácii, tak tie peniaze by chýbali v kohezných projektoch v krajinách. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Alfonsi. Ďakujem pekne, pán predseda. No, ten návrh, ktorý odprezentoval správodajca, teda aby sme sa zmobilizovali, aby kohezné fondy zostali na úrovni prechádzajúceho programového obdobia. Áno, samozrejme, tú výzvu spravodajcu podporujeme v tejto politika, toto je vlastne politika, ktorá je v jadre európskych politík. Kolega Von pred chvíľou povedal, že je tu taký pákový efekt, e, ktorý by nám mohol pomôcť prekonať túto krízu. Dlhodobé perspektívy existujú, projekty a tak ďalej. Takže bolo by naozaj e, veľmi škoda, keby sme nevyužili e, túto výhodu, toto aktívum, ktoré Európska únia ponúka regiónom, ktoré sa nachádzajú v kríze. Ďalej podporujem ten nápad, že musíme viac zdôrazňovať tie aktivity, ktoré súvisia s kultúrnym dedičstvom, vo výbore REGI sa zrejme predložia nejaké pozmeňovacie návrhy, aby tá priorita číslo 6 e, bola rešpektovaná. Tento slovo považujem za veľmi dôležitý a rozvoj kulturálnych zdrojov a ich využívanie pre hospodársky rast na úrovni regiónov. Toto je veľmi dôležité. Na úrovni regiónov, na národnej úrovni sa to často opomína. No a myslím si, že Európa by mala umožniť vytvoriť e, také zdroje, ktoré budú využívané, alebo zatiaľ využívané nie sú. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, áno, Baskicko má rovnaké problémy ako Korzika. Ďakujem pekne. A teraz James Ellis. Ja viem, že ty uh, si e, veľkým jastancom Baskická, takže úplne chápem, čo si práve povedal. Ale začal by som takým nejakým všeobecnejším, všeobecnejším komentárom Eh, to, čo hovoril Derek Von, ako to vyzerá s atmosférou v rade, ako teda využívať peniaze na podporu rastu a zamestnanosti. Pán Ander tu v parlamente v útorok vystúpil, predsedala tej sa schôdke pani Hercog a on tam povedal, že by sme mali informačné komunikačné technológie využívať na podporu rastu zamestnanosti, ide o investície do broadbandu, digitálna agenda a tak ďalej. Teda, že toto by malo byť vyjadre našich investícií, aby sme mali čo najlepšiu návratnosť, aby e, ľudia e, a podniky boli veľmi dobre prepojené. A myslím si, že komisia na tomto trvá. Chce to zdôrazňovať e, návrhy horizontu 2020, ale aj na tento rám, za tento rámec. Takže mm, ja mám otázky na Dereka aj na pána Kozolína. Keď sa pozrieme na tie prostriedky a chceme, aby ľudia znova mali prácu, lebo o to nám ide, my nechceme tie peniaze vydávať nejako samoučelne, chceme zvýšiť zamestnanosť. Takže tá digitálna technológia, do akej miery sa zohľadňujú tieto aspekty v sociálnych fondoch, kohezných fondoch, štruktúrálnych fondoch, lebo eh, ja mám pocit, že tu ide o obrovské objemy peňazí, eh, napríklad ten návrh, eh, konektivita, ale tá digitálna agenda, to je tuším 9 miliard, ale čo je to, keď chceme mať širokopásmové prepojenie po celej Európe? Vieme, že tu máme ciele, 15 Mbps. Viem, že to nedosahujeme eh, v niektorých eh, regiónoch. Takže tá otázka z mojej strany, ako sa k tomu postavíme? Chceme, aby tie prostriedky, ktoré vydávame, naozaj prinašali čo možno najvyššiu hodnotu. Takže ako, ako získať čo najväčšiu návratnosť tých peňazí, ktoré investujeme na všetkých úrovniach? Tak, aby verejné úrady eh, podporovali mobilné prepojenia, eh, broadband, lebo vidíme tých 300 eh, miliónov eur v rámci programu obnovy bolo vrátených do členských štátov, lebo sa to nevydalo. Takže táto celá debata, debata v súvislosti s novým finančným výhľadom, ako toto, ako toto zlepšiť. Takže toto je tam otázka na pána Kosolina, na pána Volna priority v, ďalších, eh, v ďalšom finančnom výhľade a pokiaľ ide o investovanie. A potom ešte ďalšia vec, ktorá trošku súvisí, čo som už povedal, keď teda eh, využijeme ten nápad eh, projektových dlhopisov, myslím, že sme za to, aby sa takýto pilotný projekt spustil. Moja skupina si myslí, že to je dobrý nápad. A nemali by sme sa možno zamyslieť nad tým, ako toto pomôže pri budovaní infraštruktúry, teda, že to, čo robili tradične fondy, že by to doplnilo eh, alebo nejakým spôsobom kompenzovalo a toto by mohlo umožniť tú flexibilitu v rozpočtových procesoch. Ďakujem pekne. Teraz Dominik Ríke. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som zareagoval na to, čo som počul. Prišiel trošku neskôr, takže som nepočul úplne všetko, bol som v inom výbore. No na to, čo povedal pán Godmanis, Connecting Europe Facility. Ja som správodajcom k tejto téme a chcem povedať následovné. Poprvé, ak sme si všetci zajedno v tom, že je potrebné venovať zdroje na účely čo možno najefektívnejšie a my chceme naozaj tie prostriedky využívať tak, aby sme vyhoveli eh, záverom výboru SUR, eh, stratégie 2020, Európska pridaná hodnota a tak ďalej. Takže je potrebné si stále klásť otázku, eh, ako najlepšie splniť tieto ciele aj v oblasti infraštruktúry, pokiaľ ide o tých 10 miliárd z kohezných fondov. K tomu by som povedal viacero veci. Poprvé, áno, hovorí sa, že sa to vyberie z kohezných fondov a že z toho vznikne iný nástroj. Áno, ale toto nie je také jednoduché. Nemôžeme zatiaľ v nedefinovanom finančnom rámci zobrať peniaze od niekiaľ dať ich inám. Čiže ak tých 10 miliard pôjde na Connected Europe Facility, ak sa to víme z koheznej politiky, no už tá diskusia s radou sa bude oberať tým smerom, že ak sa týchto 10 miliard z koheznej politiky naozaj dá na tento nástroj, Rada samozrejme chce sporiť. Ja si myslím, že CEF zrejme nebude mať tých 50 miliard, ktoré navrhuje komisia. Toto nie je systém takých jednoduchých transferov zdrojov, lebo tie peniaze v rade to pridelenie peňazí v rade určite nebude také, také priamočiare. Ja chápem to, čo povedal pán Goldmanis, že pokiaľ ide o CEF, že tých 10 miliárd z kohezie, že toto sú prostriedky, ktoré musia ísť iba krajinám, ktoré spadajú pod koheznú politiku a že iné krajiny nebudú mať prístup k týmto 10 miliardám. To je prvá vec. Druhá vec, kritéria krajín koheznej politiky budú musieť platiť napríklad 85-percentné spolufinancovanie, takže rovnaké postupy. No a akú výhodu tento systém bude mať? To bude to, že krajiny z koheznej politiky budú mať možnosť využívať takýto nový nástroj. Ehm, je to naozaj špecifický rámec. A tieto krajiny budú mať možnosť rozširovať eh, svoje siete, dopravné, telekomunikačné alebo energetické. Čiže ak chceme, aby kohezné krajiny mohli naozaj sa prepojiť, znova spomínam tú európsku pridanú hodnotu, tak je potrebné, aby, takáto, aby takýto, takýto nástroj existoval. ale e, zbaviť sa CEF alebo vôbec ho nevytvárať, aby sme zachránili prostriedky v koheznej politike, to by podľa mňa nebol dobrý nápad. By sme prišli presne o tú pridanú, európsku pridanú hodnotu. Ešte raz opakujem, že pôjde o projekty naozaj e, dôležité, strategické s európskou pridanou hodnotou. Takže toto je potrebné si uvedomiť. Efektívne využívanie prostriedkov, e, efektívne nástroje, takéto je potrebné podporovať. A pokiaľ ide o tie telekomunikácie, čo povedal James Ellis, ja vás chcem upozorniť, a to vyplýva aj z nástroja CEF, že keď sa hovorí o investíciách do telekomunikácií, tak každý má pocit, že to sú zdroje, eh, tempo, prepojenie, Um, optický kábel a tak ďalej. Ale nejde o to, ide o platformu služieb na európskej úrovni, teda integrácia, a rozvoj. Hovorilo sa tu o kultúre pred chvíľou a ja uvediem jeden príklad, je to možno taká malá anekdota, ale e, máme tu e, takú európsku digitálnu knižnicu, ktorá má uh, chrániť pred e, kulturálnym imperializmom Google. A toto je projekt, ktorý môže byť financovaný e, v rámci tej obálky telekomunikácie. Takže sú to projekty, Operátori často tvrdia, nepotrebujeme vaše peniaze, pokiaľ ide o veľké ciele, o veľké siete, pardon, e, optických, optických kablov a tak ďalej, ale potom e, sú tu určité regióny, ktoré nie sú prepojené a tak ďalej. Takže potrebujeme naozaj podporovať tú platformu služieb. Ja osobne by som chcel vyzvať kolegov z nášho výboru, aby vždy vyhodnocovali efektívnosť nástrojov. Napríklad Connecting Europe Facility, povedať, že toto pôjde na úkor koheznej politiky, to je veľmi, veľmi nebezpečné vyjadrenie. A toto len nahrá do kart, do kart rade. A potom nebudeme mať peniaze v CEF, ale nebudeme ich mať ani v ani v koheznej politike. Takže ja podporujem tú myšlienku, že 10 miliard musí ísť na CEF, ale s tým, že pôjdu iba do krajín, ktoré spadajú pod koheznú politiku. Áno, vaše obavy sú legitimné, ale prosím, nedávame tieto peniaze do takých nástrojov, ktoré nie sú efektívne a nemajú tú európsku pridanú hodnotu. Ďakujem pekne. A teraz Joran. You, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem prehovoriť, keďže som e, spravodajcom o, e, k tomuto nástroju o prepojení Európy. E, kohezná politika sa diskutuje intenzívne. Ja budem veľmi stručný, pretože chcem absolútne súhlasím s predrečníkom v jeho komentároch. Dovolte mi teda znovu zopakovať niečo. Kohezný fond nikdy nemal za cieľ byť nejakým bezpodmienečným rozpočtovým podporným fondom. Je tu európska pridaná hodnota a myšlienka um, tých um, desiatich miliárd znamená, že nezoberieme nič z kohezných krajín. Ešte stále je to tam na investície do kohézie, ale myšlienka je taká, že chceme aktualizovať európsku pridanú hodnotu, aby to bola súčasť európskej stratégie na prepojenie kohezných krajín lepšie so zvyškom Európy. A my si myslíme, že toto je priorita číslo jedna na to musíme mať túto, tento nástroj prepájania Európy na východe, na, na západe, na severe aj na juhu. A myšlienka je, že povieme, že toto je štruktúra, ktorá pokrýva celú Európu, ale zaručujeme, že tých 10 miliard sa bude investovať e, do kohézie v týchto krajinách. Čiže chcem to objasniť, pretože niekedy sa zdá, že ľudia si myslia, že berieme veci z kohezných krajín a dávame ich do celkovej štruktúry. To znamená, že oni stratia svoje investície a to nie je pravda. Ešte stále to bude len na investície do kohezie, do kohezných krajín, ale koordinovanie na základe hlavných stratégií a teda to je dôležité. Pre nás bude takto lepš- ľahšie E, obhájiť si vynaložené prostriedky do kohezie, pretože v tomto prípade je to súčasť celkovej európskej stratégie s veľmi veľkou európskou pridanou hodnotou. To by sme sa mali pokúsiť objasniť, pretože ak sa odkloníme od myšlienky, že toto bude časť európskej e, myšlienky alebo prepájacieho nástroja, tak e, neviem, či to obhájime od členských krajín. Toto je spôsob, ako aktualizovať európsku pridanú hodnotu pre túto stratégiu prepájania. Ďakujem. Ďakujem, Goran. Pán Godmanis znovu žiadal slovo. Možno, že som to nepovedal celkom presne. Prostriedky sa neberú teda z kohezných krajín úplne. Ale tu je veľký rozdiel, dámy a páni dnes kohezné fondy sú rozdelené na všetky kohezné krajiny nejakou proporciou vo všetkých. V každá kohezná krajina dostáva nejaké peniaze a v v rámci európskej, eh, európskeho nástroja prepájenia iba tie kohezné krajiny, ktoré vyhrajú súťaž projektov o prepájaní, o preprave energie, o digitálnych aspektoch, iba tie budú iba tie dostanú prostriedky a to je obava zo strany tých, ktorí si myslia, že oni nevyhrajú túto súťaž. A to som videla aj v regii. Sú tam veľké obavy. Kto zaručí, že naše projekty, ak budeme číslo x v rôznych krajinách, budú tiež um, výhercami. Nikto to nemôže zaručiť. Komisia veľmi jasne hovorí, že ak budete mať kvalitný projekt, tak dostanete tento prostriedok. Ak nie, tak ich nedostanete. A toto je kontext. Nepovedal som, že peniaze sa zoberú z koazie. Nie, zostávajú, ale nie tak ako doteraz. To je bod číslo 1, bod číslo 2 návrh súčasného spravodajcu Regine je jasný eh, z pohľadu toho, aké bude, aké bude prepojenie medzi Švédskom a dajme tomu Estovskom alebo Lotyšskom, Maďarskom a Rakúskom, keď prvý partner bude kohezný a druhý nie. To mi teda nie je jasné. Tieto prostriedky sa zoberú z tej druhej krajiny, alebo ja teda úplne súhlasím s tým, že toto je spôsob, ako zlepšiť prepojenosť, interkonektivitu. E, to je nevyhnutné, pretože doteraz je zlá a videli sme územná integrácia je zlá a veľa ďalších príkladov, kedy nikto nedokáže vyriešiť e, otázku, že ako sa postaví most medzi dvomi krajinami alebo ako sa postaví diálnica. A toto je trhová ekonomika, tých 10 e, miliard musíte súťažiť, aby ste získali prostriedky na váš projekt. Ja si nemyslím, že by sa to dalo rozdeliť. Na každú krajinu dostaneme nejakú časť. Potom by sa pridaná hodnota úplne stratila. Ďakujem, Salvador. Pues a mí me cuesta mucho entender el razonamiento del colega Gozmanis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 nebolo možné dosiahnuť ciele. E, Ďakujem, Salvador. Ja mám dve pripomienky a potom náš spravodajca mm, odpovie na otázky kolegov. Chcem podporiť to, čo povedal Goran o filozofii kohezie. Nesmieme dopustiť, aby a koheznej pomoci si mysleli, že majú práva, ale nemajú povinnosti. Tieto peniaze prichádzajú z Bruselu a keď e, prídu tieto peniaze, tak sú to ich peniaze, oni nech si urobia, čo chcú. Mohli by sme si predstaviť, e, že časť európskeho rozpočtu slúži jednoducho na redistribúciu rozpočtových prostriedkov bohatej časti Európy do menej bohatej časti Európy. Vo viacerých členských krajinách existujú daňové ustanovenia na národnej úrovni, ktoré automaticky redistribujú tieto prostriedky. Je to prípad Nemecka. Časť DPH sa redistribuje z bohatších e, spolkových krajín do chudobnejších. A oni si s tým urobia, čo chcú. Filozofia regionálnej e, kohezie EÚ je iná. Preto, lebo disponibilné prostriedky v Európskej únii sú príliš e, malé. Nemôžeme predstierať, že znovu rozdelíme všetko z bohatých do chudobných regiónov. E, filozofia je prispieť k rozpočtovému a finančnému uvoľneniu um, teda z bohatých do menej bohatých krajín, ale v rámci európskej politiky a dbajúc na európsku pridanú hodnotu projektov, investícií, ktoré sú takto financované. Toto je zásadná vec. A musíme to pripomínať. Druhá pripomienka, vrátim sa k tomu, čo som povedal pred chvíľou. Ak chceme predkladať návrhy s číslami, tak si musíme dať pozor na to, čo navrhujeme v našom stanovisku. Podľa mňa jediné číslo, ktoré môžeme predložiť bez toho, že by to spôsobilo komplikácie, súvisí už, už s predtým prijatými rozhodnutiami parlamentu a výboru ŠUR. Sure alebo rozhodnutí alebo výsledkov iných hlasovaní. Kolega Alfonsi pred chvíľou hovoril o správe pani Sanchez Schmidt o cezhraničnej spolupráci. Ale upozorňujem na pokusy predkladať čísla e, okrem tých, ktoré už boli odhlasované, pretože sú tu dve rizika. Prvé, obmedzíme náš vlastný manevrovací priestor, keď budeme hovoriť o globálnom rámci. Ak už pred oznámime naše stanovisko k nejakým politikám. A urobíme to k niektorým politikám a nie ku všetkým, pretože kvôli časovému harmonogramu táto politika k nám prišla pred nejakou inou. Druhé riziko a o tom som hovoril pred chvíľou, je, že si budeme protirečiť, e, protirečiť našej vlastnej dokri, doktríne a ostatným parlamentným výborom, pretože doteraz e, ich vyzývame, tieto výbory, aby e, pracovali, aby sa kontaktovali s radou, bez toho, že by hovorili o číslach. Čiže vyšleme zlý príklad, alebo teda sami zmeníme taktiku a v tom prípade musíme o tom hovoriť e, medzi sebou a aj s kontaktnou skupinou. Dobre, takže to bolo veľmi zaujímavé diskusné kolo. Pán spravodajca, ak chcete odpovedať na otázky našich kolegov a vyvodiť nejaké závery, tak nech sa páči. Dobre pripomienky metodického charakteru, pokiaľ ide o, o údaje, ktoré som tu uviedol. Máme k dispozícii e, stanovisko k e, CEF a uviedol som tu tieto údaje preto, lebo zjavne e, je tu nerovnováha. Áno, je to správne, že by sme nemali požadovať viac, než e, bolo dohodnuté v 2011. Ale e, čo si treba uvedomiť, e, je, že vytvárame akýsi stav očakávania voči koheznej politike, ktorý je neudržateľný. V Európe sa sústredujeme na dva základné ciele, dva základné ciele, stratégiu 2020 a e, na stratégiu znižovania rozdielov medzi jednotlivými územiami, avšak to bude vyžadovať oveľa viac finančných prostriedkov, než dokážeme uvoľniť to je ten najdôležitejší bod a nemali by sme nič e, doplňať a uvádzať tu nič e, viac, pretože e, program kohezného fondu mm, a sociálneho je veľmi nabitý kapacity výdavkové štátov sú tiež otázne. V niektorých prípadoch eh, bolo treba siahnuť po pakte stability a niektoré krajiny nedokázali eh, vyčerpať prostriedky, mali problémy s paktom stability. zohráva samozrejme veľkú úlohu aj makroekonomická e, situácia a medzičasom e, už máme konkrétne kritériá e, v rámci politiky štrukturálnych fondov. A sú e, stále regióny, ktoré nedisponujú takým objemom finančných prostriedkov a to sú problémy, ktoré som sa snažil vyriešiť a podložiť e, údajmi. Potrebujeme e, lepšie prispôsobenie sa cieľov tým prostriedkom, ktoré máme k dispozícii. A, a mm, určite musíme zotrvať v našej práci A to podľa možnosti, podľa rozhodnutí prijatých e, na rok 2011. Máme tento návrh 10 miliard CF. Komisia vychádza e, z toho, e, že navrhne tam určité konkrétne strategické projekty do CF Hovoríme tu o, o finančných prostriedkoch, ktoré majú byť investované do sieti na prepojenie Európy. To sú železničné prepojenia a cestné komunikácie, ale e, nič digitálneho tam e, nie je, pretože na to finančné prostriedky prichádzajú z iných zdrojov. Čiže ako možno posudzovať hodnotu tejto iniciatívy? Nemáme Ehm, tu teraz 50 na 50 ehm, prostriedky, ale 85 na 15, čiže je ehm, viac prostriedkov k dispozícii, ale rozdeľovanie nie je vôbec pomerné. Dotýka sa krajín, ktoré sú kohezné. Teším sa samozrejme z tejto diskusie a teším sa, že tu boli spomenuté problémy, s ktorými má dočinenia a e, určite budú ešte určité pozmeňovacie návrhy a dúfam, že budeme e, dobre spolupracovať. Ďakujem pekne. Bien. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca, za tú, k tejto správe pripomínam, že Pozmenujúce návrhy prekladajte do 1. júna do 10. Správa pána Kocolina sa bude, bude sa nehlasovať 20. a 21. júna tak, aby sme výboru REGI umožnili schváliť eh, svoju správu 10. Eh, a 11. júla a po letnej prestávke to pôjde do plenárky. Ďakujem pánovi Kocolinovi a teraz dávam slovo nášmu kolegovi Kozlovskému, ktorý má dve správy k rozličným témam, veľmi odlišným témam. Môžeme začať 12, teda nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o to, aby e, sme sa vysporiadali s globálnymi e, výzvami v oblasti jadrovej bezpečnosti. Komisia e, predložila návrh na spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti INSC aj s aspektom na viacročný finančný rámec. Tento aspekt bude dôležitý eh, pre spoluprácu v eh, oblasti jadrovej bezpečnosti. Je to eh, oblasť, na ktorej už dlhšie pracujeme. Prvým cieľom sú výzvy v oblasti jadrovej bezpečnosti, ochrana proti žiareniu v oblasti jadrovej výzvy v oblasti jadrovej bezpečnosti a v energetickom sektore ako takom sa samozrejme neustále menia a e, z tohto dôvodu niektoré predchádzajúce ciele už sú zastaralé. Napríklad e, sanácia Černobylu e, by mala byť pomaly dokončená, preto prostriedky budú presunuté na iné ciele a preto na roky 2014 až 2020 budú nové priority, napríklad napríklad primeraná sanácia e, spaľovacích e, e, článkov, ako aj odstavenie jadrových blokov. Od technickej pomoci chceme prejsť najmä k výmene vedomosti a skúsenosti medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o prevádzku a údržbu jadrových elektrární. Návrh komisie na spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti má samozrejme aj dopady na rozpočet na roky 2014 až 2020. Komisia e, tam pridelila rozpočtové prostriedky vo výške, teda nárast 5,8% e, 8 ku stálym cenám z 2011 a to znamená, že v rámci VFR e, to bude 529 e, miliónov eur a na nasledujúci VFR 560 miliónov eur. Finančné prostriedky Európskej únie e, budú vyplácané na základe špecifických programov, v ktorých budú stanovené priority aj špecifické ciele. Chcem podkreślić, že... Rád by som spomenul tie najdôležitejšie aspekty zo stanoviska. Chcem zdôrazniť, že v návrhu komisie e, ide o väčšiu transparentnosť a flexibilitu v rámci tohto nástroja. Došlo tu aj k jednodušeniu. Samozrejme, že je aj spoločné vykonávacie nariadenie a všetky nástroje sú v ňom obsiahnuté. Možno teda konštatovať, že týmto vykonávacím nariadením je e, tento nástroj e, lepší. Chcem tiež zdôrazniť, že treba e, lepšiu komplementárnosť a lepšie odsúhlasovanie opatrení v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktoré sa majú príjmať tak na celoeurópskej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov a musí to byť lepšie zosúladené aj s prácou e, regionálnych, lokálnych, e, národných a medzinárodných organizácií. Keď zvážime e, komplikovanú hospodárskú situáciu, treba si uvedomiť, že prostriedky treba využívať veľmi efektívne a treba to prepojiť aj s inými nástrojmi v Európskej únii. Téma jadrovej bezpečnosti je samozrejme dôležitá Mm, ale mm, chcem tiež zdôrazniť, že eh, jadrová energia je tiež dôležitá. Tento sektor by sa mal ďalej rozvíjať, samozrejme za eh, dodržiavania všetkých bezpečnostných štandardov. Eh, na záver ešte niekoľko pripomienok. Treba zabezpečiť, aby príjemcovia mali dobrý prístup k týmto finančným prostriedkom ale mali by získať prístup aj potenciálne uchádzačské krajiny a krajiny, e, ktoré e, spadajú pod nástroj susedskej pomoci jedna e, kra, uchádzačská krajina, niektoré krajiny z nástroja susedskej pomoci už majú jadrové elektrárne, respektíve plánujú budovať reaktor. Ďakujem za pozornosť. Merci, mon cher collègue. Elga Um, coming from a member... Ďakujem. Pán predseda, ja som z najväčšej členskej krajiny, ktorá sa rozhodla um, stopnúť jadrovú energiu a ja nehovorím, že by sa nemala jadrová energia, energia viacej rozvíjať, ale chcem um, naznačiť um, miesta, kde mám problémy s týmto nástrojom pre spoluprácu v jadrovej bezpečnosti. Jadrová bezpečnosť môže zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zabezpečenie bezpečnosti všetkých e, starých jadrových elektrární v blízkosti EÚ. Máme veľké pochybnosti ohľadom tohto nového nástroja predovšetkým e, geografický e, rozsah. Komisia navrhuje, aby sme umožnili zásah e, alebo použitie tohto nástroja e, E, v širokej miere napríklad môžeme dotovať e, bezpečnostné opatrenia v jadrových elektrárniach v Afrike. Potom myšlienka dotovania rozvoja stratégií a rámcov e, za bezpečný manažment vyčerpaného paliva a radioaktívneho odpadu Vrátanie tých krajín, ktorú nechcú už využívať, alebo sa rozhodli že nebudú mať jadrové kapacity. Čo to znamená? Tento nástroj by sa mohol používať na dotovanie nástroja európskeho eh, jadrového odpadu. Je tu 638 miliónov eur. Prečo taký nárast, eh, keď Európa dotovala bezpečnostné opatrenia tak dlho v našom susedstve? Zdá sa mi, že potreba prostriedkov by mala byť teraz nižšia Jedine, keby sme chceli podporovať vývoz európskych jadrových technológií inde do sveta. Dá sa mi, že myšlienka tu nie je tá, že budeme zvyšovať bezpečnosť existujúcich jadrových zariadení, ale budeme platiť za bezpečnostné opatrenia jadrových elektrární, ktoré sa budú v budúcnosti e, stavať. Takže určite nesúhlasíme so závermi nášho spravodajcu a ja by som si rada vypočula od komisie, či je tam skrytý program, že mm, budeme mať jadrové elektrárne na iných kontinentoch a v menej rozvinutých krajinách a že budeme dokonca vyvážať jadrový odpad, pretože pre mňa to naozaj nie je udržateľné a nie je to zodpovedný postoj voči týmto krajinám. Ďakujem. Ďakujem, Helga. Pani Muniz de Urquia. Gracias, eh, presidente. Bueno, no... Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím eh, vlastne s eh, návrhom eh, v oblasti jadrovej bezpečnosti a s opatreniami, ktoré majú eh, byť prijaté Nemyslíme si, že by sme za oznámením komisie mali hľadať nejakú tajnú agendu. Samozrejme, e, v e, krajinách tretieho sveta sú tiež jadrové elektrárne, ale tu ide o situáciu u nás a toto je dôležitá politika, pretože e, má v Európskej únii globálny význam a my e, zohrávame dôležitú úlohu v rámci e, podpory e, bezpečnosti, jadrovej bezpečnosti z ľudského aj technického aspektu. A v tomto smere zohráva problematika jadrovej bezpečnosti určite veľkú úlohu. Pán Kozlovský, súhlasíme s tým, e, čo konštatujete vo vašej správe. E, ustanovujete tam naozaj prísne pravidlá, pokiaľ ide o komplementárnosť, koherentnosť, transparentnosť, prispôsobenie na spoločné normy, ktoré sme vytvorili pre naše finančné nástroje. Avšak je tu ešte jeden aspekt, ktorý akceptovať nemôžeme. Na jednej strane je e, odôvodnený ideologicky a ide na druhej strane aj o geografické rozšírenie toho, čo vy e, navrhujete vo vašich e, návrhoch. Áno, určite je potrebné podporiť ekonomický rozvoj, ale tu nejde o rozvoj Eh, jadrovej energie v záujme <laughs> rozvoja hospodárskeho, ale ide tu len o aspekty bezpečnosti. Takže eh, súhlasili by sme, ak by ste eh, v tomto smere hovorili o tomto vývoji. Spomínajú sa tu aj E, susedné krajiny a krajiny, e, ktoré sa uchádzajú o vstup do Európskej únie. Tu ide určite o politické aspekty a samozrejme, že e, nám ide o to, aby prípadné havárie v susedských krajinách, ktoré by mohli mať na nás negatívny dopad, boli aby takéto katastrofy, eh, havárie sa eh, neuskutočnili. Dokonca aj s Japonskom máme spoluprácu, aj keď Japonsko samozrejme nie je z tohto pohľadu žiadnou susednou krajinou. Existujú aj asociačné dohody a dohody o partnerstve s krajinami eh, strednej, vyššej úrovne príjmov, ktoré e, využívajú jadrovú energiu na výrobu energie. Myslím si, že by sme sa na tieto krajiny určite mali obrátiť, mali by sme sa im venovať, ale nemali by sme sa obmedziť len na ne. Mali by sme zahrnúť aj a ostatné krajiny, tretie krajiny, s ktorými máme finančnú spoluprácu, e, v ktorých už existujú e, jadrové elektrárne alebo sa e, budujú jadrové bloky. Ja nemám na mysli e, len rozvojové krajiny, africké krajiny, ako aj pani Triple už spomínala. Ide tiež o likvidáciu Eh, jadrového odpadu a presun odpadu do eh, krajín tretieho sveta. Aj tam treba eh, si dávať pozor. Určite zmeňovacie návrhy predložíme. Za niektoré vaše návrhy nemôžeme byť, ale odliadnúť od toho podporujeme všetky návrhy týkajúce sa transparentnosti, komplementárnosti s ostatnými oblastiami politik Európskej únie. Áno, určite pri číselných údajoch treba si dať e, pozor tie globálne e, čiastky pre e, tie finančné nástroje, mm, ale s niektorými ideologickými otázkami žiaľ súhlasiť nemôžeme. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, môj príspevok je podobnom duchu ako kolega Muniz a Terpel, ako nemecký sociálny demokrat, ktorý bojoval v svojej strane za vystúpenie z jadrovej energie už v časoch, kedy si sociálni demokrati mysleli, že je to výborná vec. Ehm, nemôžem podporiť rozvoj a budovanie ďalších jadrových zariadení ehm, pokiaľ sú v prevádzke, potom sa treba postarať o to, aby boli e, maximálne bezpečné, to je jasné, aj keď je nám aktuálny vývoj ukazoval, že absolútna istota neexistuje, ale to je problém, ktorý v našom výbore nevyriešime. A tam, kde Európska únia Eh, by podporovala eh, ďalšie eh, rozširovanie výstavbu atomových elektrární. S tým by som mal veľký problém a mám v tejto súvislosti aj otázku na komisiu a síce, ako je to s obsahom tohto programu a jeho eh, vzťahom s eh, finančnými eh, čiastkami, ktoré putujú z európskeho rozpočtu na odstavenie jadrových blokov v Bulharsku, Litve a na Slovensku mm, pretože som pod vplyvom správy Ruského dvora auditorov, kde je prognoza, že to odstavovanie bude trvať aj po roku 2020 a navyše k e, už vynaloženým a plánovým prostriedkom sa ešte tam plánuje 2,5 miliard, to znamená 300 až 400 e, e, miliónov za rok z rozpočtu navyše. Takže je tu aj otázka, aká je tu súvzťažnosť s touto problematikou, takže o tom by som rád si vypočul zo komisie. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Chcete to nejako uzavrieť? Uvádni našetlenie tego problému. Áno, ďakujem veľmi pekne za e, tieto komentáre. Ďakujem za to, že e, ste sa pozreli na tento problém z e, rôznych aspektov. Áno, myslím si, e, že je veľmi rozumné postupovať tak, že sa riziko prerozdeli. Nemali by sme vsádzať len na jeden e, nosič energie, ale na rôzne konvenčné, nekonvenčné e, obnoviteľné energie, aj atómovú energiu. Myslím si, že takýto prístup nám umožní byť v Európe nezávislými od dovozov energie. Ale samozrejme, vaše výhrady beriem na vedomie a do 7. júna ešte máme čas na predloženie pozmeňovacích návrhov a potom si samozrejme vaše návrhy e, veľmi presne e, pozriem a s kolegami, ktorí diskutovali, to veľmi rád prediskutujem v záujme dosiahnutia kompromisu. Áno, áno, takáto už téma už z definície, jadrová bezpečnosť, aby e, mala prispieť ku konsenzu medzi tými, ktorí sú za a tými, ktorí sú proti jadrovej energii. Samozrejme, tých, ktorí sú za, chcú, aby to bolo celé bezpečné, čiže sú proti, tak tí by chceli, aby to, čo sa využíva v tejto oblasti, bolo bezpečné. Takže myslím, že by sme mali nájsť širokú väčšinu na túto tému. Je tu ešte ďalší bod, ktorý máte na starosti vy, pán spravodajca, a to je 13. Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce, takže pán Kozlovský. Ďakujem, pani Šenčonci. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som predstavil najdôležitejšie body e, tohto e, návrhu. Ide tu o e, nový nástroj financovania a rozvojovej spolupráce. Zmyslom tohto nástroja je boj proti chudobe v našich partnerských krajinách. Myslím si, že komisia sa prostredníctvom tohto eh, nástroja chce postarať o to, aby EÚ eh, mala eh, k dispozícii nástroj, ktorý je nevyhnutný aj v rámci realizácie nových cieľov Chceme tu mať lepšiu koordináciu, lepšie plánovanie medzi všetkými dotknutými krajinami a e, tento nástroj je vlastne veľmi dobrým doplnkom národných e, nástrojov pre rozvojovú e, pomoc. Európska únia je na tom celkom dobre, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc pri poskytovaní rozvojovej pomoci e, Európskou úniou. Treba povedať, že e, je Európska únia v tomto smere veľmi e, vierohodná. Do Vychádza sa z doterajšieho rozsahu pôsobnosti, avšak posilnené majú byť aj regionálne iniciatívy, napríklad stratégia EU Afrika E, okrem toho e, ide o uľahčenie prístupu žiadateľov k e, financovaniu. Komisia navrhuje aj diferenciáciu a síce prostriedky by sa mali sústreďovať tam, kde je to najviac potrebné, kde boj proti chudobe má najväčšie účinky. Niekoľko slov k dopadom návrhu komisie. Komisia navrhuje na obdobie 14, 2014 a 2020 navýšiť prostriedky o takmer 18 čiže zo 17,5 miliárd eh, eur mm, na 20,5 v nasledujúcom eh, finančnom eh, období. Ehm, nové nariadenie ehm, ustanovuje, že časť prostriedkov by malo byť eh, zadržaných eh, na nepredvídané udalosti, aby teda na ne bolo možné reagovať. Finančné čiastky ehm, na eh, obdobie 2014 až 2020 sú uvedené v prílohe 17 a táto príloha môže byť aktualizovaná len prostredníctvom delegovaných právnych aktov. Tento nástroj e, má reagovať na globálne výzvy. 31,8 e, alokovaných prostriedkov E, má putovať e, do opatrení na životné prostredie, zmena klímy 15 na trvalo udržateľné energie, 20 e, na podporu ľuďom 28 pre bezpečnosť potravín a 7 oblasti migrácie a azylu mojom stanovisku okrem toho upozorňujem na nasledujúce dôležité body. Skutočnosť, že e, sa e, veľa prostriedkov určuje na boj proti klimatickým zmenám, nemôžeme zabúdať na základné ciele tohto nástroja a síce boj proti e, chudobe, ciele milénia, rozvoj demokracie, právnej štátnosti a dobrá vláda výdavky Európskej únie eh, majú eh, byť vynakladané eh, s jasnou orientáciou na dosiahnutie cieľov, majú sa sústredovať najmä na boj proti chudobe. Podčiarkujem aj dôležitosť koordinácie pri spolupráci medzi EÚ a členskými štátmi. Je treba zabrániť duplicitám. EÚ môže plánovať veľmi dlhodobo vzhľadom na VFR a tým pádom e, môže e, dobre sa zhostiť úlohy koordinátora. Potom je tu ešte jeden dôležitý aspekt. Program Erasmus pre všetkých má aj v rámci tohto e, nástroja dostať pridelené prostriedky a ja by som si želal, aby uvedená čiastka bola nahradená relatívnou percentuálnou sadzbou, pretože e, konkrétne údaje zatiaľ nie sú známe. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega. Pani Muniz, nech sa páči. Gracias. Gracias. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento nástroj e, na financovanie rozvojovej spolupráce pán Kozlovský e, e, vlastne rozšíril rozsah e, pôsobnosti a rozširuje diskusiu na medzinárodnú úroveň, na kooperáciu, rozvojové stratégie. Pán Kozlovský tam dokonca zahrnul aj daňovú spoluprácu ako jedno z opatrení eh, na oživenie ekonomiky eh, hovorí o posilnení daňovej politiky v tejto súvislosti. Je to eh, prvok daňovej rozpočtovej stability a zahrňa ho do ekonomického života, do Eh, malých a stredných eh, podnikov a do rozvojovej spolupráce. To je síce v veľmi dobre, ale predsa len eh, máme trochu pochybnosti, či v tejto súvislosti eh, sa dá požadovať eh, daňová rozpočtová stabilita, teda, či sa to dá urobiť v tomto kontexte. Musím mať na zreteli, čo robí komisia, čo robí výbor pre rozvoj. Existuje celý rad, teda máme celý rad pozmeňovacích návrhov. S viacerými návrhmi súhlasíme, najmä pokiaľ ide o e, transparentnosť e, pri hospodárení s finančnými prostriedkami v tomto nástroji. Vychádzame z toho, a to konštatuje mimochodom aj komisia samotná, e, že je potrebný benchmarking. Hovorí sa tu o 20% pre sociálne oblasti, pre sociálny rozvoj. Kritizujeme však, že v návrhu komisie e, sa e, síce spomína, e, ale v úvodných ustanoveniach nie. A myslíme si, že tam by to tiež malo byť spomenuté. Tých 20 tematicky špecifických programov pre verejné obstarávanie by malo byť vyňatých, pretože to je veľmi široko koncipované v rámci definície. Spomína sa tam podpora súkromnej ekonomiky, zamestnanosti, ale my si myslíme, že by bolo treba jasnejšie definovať, čo znamená sociálny e, vývoj najmä e, v prepojení so sociálnymi službami. Dôležitým prvkom je e, prvok koherentnosti s inými politikami EÚ. E, stále sa opakuje, že sociálna politika ide vlastnou cestou a často v rozpore s obchodnou poľnohospodárskou politikou Komisia v oznámení nezohľadňuje článok 208 zmluvy o fungovaní EÚ. Tam je mm, nekoherentnosť s ostatnými oblastiami politík EÚ. A toto treba dať do súladu s rozvojovo špecifickými aspektami, najmä e, so zahraničnou politikou Európskej únie. Takže k tomuto predložíme pozmeňovací e, návrh. E, treba, aby to bolo koherentné za aspektu rozvojových cieľov, ktoré sú stanovené v cieľoch zahraničnej politiky Európskej únie otázka eh, daňových eh, politík eh, sem do tohto materiálu nepatrí. Podľa nášho názoru nemôže to byť podmienka rozvojovej spolupráce. Tu ide o boj proti chudobe, o podpor sociálneho rozvoja, o boj proti klimatickým zmenám a ide tiež o aspekty týkajúce sa životného prostredia. Toto sa musí odzrkadľovať v stanovisku nášho výboru, odhľadnúť teda o to, o opatrení e, v súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré už sú k dispozícii. Takže e, myslím, že aj tých 20%, ten benchmarking, ktorý e, som spomínala, aj to treba zohľadeniť. Ďakujeme. Už sa nehlási o slovo nikto ďalší. Pán spravodajca, chcete vy niečo? Nie. Dobre, ďakujem pekne. Takže kalendár tejto správe tam je trošku rozdiel, máme viac času, pretože pozmeňujúce návrhy sa dajú predkladať do 7. júna na poludne. Hlasovať o správe pána Kozlovského budeme 12. júla. Gestorský výbor DV bude hlasovať až v septembri. Dobre, kolegyne, kolegovia, vyčerpali sme náš dnešný dopoludňajší program čo nám umožní venovať sa dnes popoludní výlučne hlasovaniu a začneme o 15. Takže príďte prosím s hlasovacími kartičkami a koordinátori sa stretnú predtým v tejto sále, bude to o 14. Pokiaľ ide o koordinátorov, pozval som tam aj pani Holmajer, lebo sa bude hovoriť, a aj pána Kolovko sme pozvali, budeme hovoriť o politike budov. Pokiaľ ide o budovu KAD v Luxemburgu, a tiež by som bol rád, keby sme hovorili aj o Dome európskych dejín, čo je téma blízka srdcu kolego, viacerých kolegov. Takže to je všetko na, poludne, na eh, dopoludne. Ďakujem.